Herzlich willkommen zu... Vítajte prosím na naše zasadnutie, na zasadnutí popoludní v pondelok. Pokračujeme aj zajtra celý deň. Minulý týždeň boli v pléne správy o absolutóriu. Všetkým kolegom chcem poďakovať tým, ktorí, ktorí ste sa podielali na spracovaní, na spravodajcovstve a na podávaní pozmeňujúcich návrhov. Chcem vám povedať, že všetci ste e, dostali kont e, News, preklady sú v a dnešné stretnutie končí už o 18.00, pretože máme prijatie, pozvanie e, na dozorný výbor, kde všetci by sme sa ho mali zúčastniť. Začnem bodom 3 nášho programu a to je výročná správa e, za rok 2015 e, e, dozorného výboru zástupcov sekretariátu. Tešíme, že ste tu. Minulý rok sme trikrát mali spoločné stretnutie a chcem vám povedať, že, že v správe o absolutóriu boli viaceré odseky, E, pre, vaš, pre váš orgán, pre orgán e, e, na boj proti podvodom, teda v odsekoch 280 až 287 sme sa zaoberali pracovnými podmienkami a OLAFu žiadali sme si vysvetlenia od komisie a je nám ľúto, že odporúčania sa ne zrealizovali, poukazujeme na problémy so štatistikami a aj na 423 preverovaní. E, vaša výročná správa sa zaoberá rozsiahlo touto, týmito bodmi a preto ma teší, že nám budete môcť prezentovať túto výročnú správu. Pán predseda Piustiv, máte slovo. Thank you, Madam Chairman. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako predseda dozorného, dozornej rady e, vám s radosťou odprezentujem e, hlavné body e, našej výročnej teraz správy, ktorú sme v zmysle s nariadeniami OLAFu pred, predložili parlamentu a komisii. Tento dozorný výbor je nezávislý výbor odborníkov na najvyššej úrovni. Rada, parlament a komisia ho E, nominovali. Má osobnú úlohu e, pri riadení OLAFu osobitne s cieľom zabezpečiť nezávislosť e, OLAFu a monitorovať vývoj vyšetrovaní a tiež procedurálne záruky. Tieto tri aspekty sú i hlavným obsahom mojho krátkeho expozé, a zameranie tohto tejto výročnej správy. Dozorný výbor často kritizuje, ale konštruktívne. Chceme, aby Olaf bol v svojej misii silnejší. Táto kritika by nemala e, zatieniť význam práce, ktorú Olaf robí pre EÚ a pre svojich občanov a tento výbor vždy uznával význam a inštitúcie uznáva takisto, aby e, uznali túto prácu. Efektívny bod proti e, podvodom a tie všetky e, aspekty sú integrálnou súčasťou právneho štátu a dobrej správy EÚ a prispievajú k dôvere, ktorú majú občania EÚ voči našej únii. Táto práca si zaslúži všetko, naš, naš, všetko naše ocenenie a úloha výboru je zlepšovať túto prácu a prispievať k dôvere v výskumných e, vyšetrovacích aktivít OLAFu. Táto správa o činnosti je prehľadom o monitorujúcich aktivitách, ktoré sme my vykonali v dozornom výbore počas roku 2014 s cieľom e, e, s cieľovým dátumom začiatku e, marca. Investigatívne funkcie v kapitole číslo 1 a v druhej kapitole zameranie na spoluprácu s hlavnými aktérmi, osobitne po reakciách OLAFu na naše odporúčania. Kapitola 3 ukazuje priehľad prehľad riadenia výboru, pokiaľ ide o zodpovednosť. Na šiestej strane nájdete štatistiku z našej vlastnej správce, kde je e, sumarizovaná naša práca počas tohoto roka. Kľúčové posolstvo do dozorného výboru je to, že e, inštitúcie EÚ by mali zlepšiť postupy a zabezpečiť zodpovednosť OLAFu a jeho manažmentu pri výkone svojich činností e, s cieľom posilniť ho. Toto posolstvo má dve dimenzie. Jedna sa týka nás, zodpovednosť e, dozorného výboru samotného a jeho členov by sa mala zlepšiť. Po druhé, proces zodpovednosti, pokiaľ ide o OLEF a management by sa mal vyjasniť a zlepšiť. Parlament, rada a komisia ako e, spolu darcovia a parlament tiež ako inštitúcia, ktorá robí dozor a kontrolu, všetci dokážu zlepšiť postupy e, zodpovednosti, pokiaľ ide o zodpovednosť dozorného orgánu a manažmentu, vyššieho manažmentu OLAF. Dozorný výbor Európskej komisii signalizoval, že zodpovednosť členov výboru by sa mal vyjasniť. Dlhodobé riešenia si tu vyžadujú i zmeny v legislatíve a dovtedy spoločná e, interpretácia e, e, zo strany troch inštitúcií by bola užitočná tento výbor e, závisí od svojho sekretariátu, ktorý on získava informácie a vykonáva preverovania a pomáha členom pri právnej a štatistickej analýze. Musí vedieť a pomáhať pri implementácii monitorovacích funkcií efektívnejším spôsobom, bez toho, že by sa došlo e, ku konfliktu záujmov medzi manažmentom OLAVu a povinnosťami dozorného výboru. Avšak sekretariat e, je priradený e, dozornému výboru a je podriadený generálnemu riaditeľovi OLAFu. Výsledkom je to, že sekretariat je pod administratívnou kontrolou dozorného orgánu. To vedie ku konfliktu záujmov. Nie je to v záujme nikoho. Dozorný výbor uznal štyri základné podmienky pre zabezpečenie fungovania sekretariátu, e, nábor vedúcich sekretariátu, po druhé reklasifikácia vyššieho manažmentu, po tretie nábor a povyšovanie zamestnancov sekretariátu. Po štvrté, e, subdelegácia roz, rozpočtového, implementácie rozpočtu. Pokiaľ ide o, e, o, o všetky ďalšie tri body, sú o, e, určite ešte je ich možné značne zlepšiť dozorný výbor tiež výrazný čas e, investoval do zlepšenia pracovných vzťahov s OLAFom a takisto s cieľom zlepšiť pracovné dojednania. Dých diskusie a technické práce prebiehajú a je tu výrazný dialog medzi dozorným výborom a vyšším manažmentom OLAFu vrátane generálneho riaditeľa. Hlavnou tému však nie je implementácia alebo jej nedostatok, pracovných dojednaní, ale nedostatok jasnosti, pokiaľ ide o úlohu a mandát dozorného výboru. Tu je zaujímavé vypočuť si, čo v absolutóriu povedal práve Európsky parlament. Je to otázka, kde inštitúcie by mali e, konať spoločne. Základná téma na vyriešenie je to, či e, dozorný výbor je poradným panelom Eh, generálnemu riaditeľovi a existuje pri rizikách, ak je tu eh, riziko alebo obava porušenia eh, zo strany Európskej komisie, alebo ak je, je vonkajším dozorným orgánom, ktorý robí systemický monitoring s nezávislým prístupom k informáciám a nevyhnutný na výkon svojich povinností. Pokiaľ ide o prvý prístup, tak tento dozorný úrad robí monitoring na základe správ všeobecnej úrovne a konáme na základe prizvania zo strany generálneho riaditeľa OLAFu. Poradný orgán v tomto kontexte bere na vedomie, že inštitúcie, rada a komisia by mali potvrdiť takúto, takéto pozvanie na základe očakávaní, ktoré sa týkajú mandátu dozorného úradu, dozorného výboru na základe platnej legislatívy a mali by takisto zobrať do úvahy ostatné body, do akej miery naši experti a ich zaangažovanie poskytlo špecifickú správu číslo 1 z roku 2014, kde sa hovorí o úlohe nášho výboru v kontexte legislatíve. To znamená aj prístup k informáciám a zamedzenie takémuto, pri takéhoto prístupu. Pokiaľ ide o rok 2014, hlavná Téma našej práce bolo trvanie, vyšetrovanie. A takisto to súviselo aj s nezávislosťou OLAFu. Máme stanovisko 14 z roku 2014, pokiaľ ide o dĺžku týchto vyšetrovaní. My musíme brať do úvahy záväzky, ktoré sa týkajú vyšetrovania, ktoré sú dlhšie ako pár mesiacov, ale pokiaľ ide o súčasné predkladanie správ, tak to je zatiaľ nedostatočné na to, aby sme mali prehľad, pokiaľ ide o dĺžku takýchto vyšetrovaní a pokiaľ ide o dôvody, ktoré majú vplyv na takúto dĺžku. Dozorný výbor takisto pripravil stanovisko číslo 5, pokiaľ ide o externé podávanie správ týkajúce sa vyšetrovaní, to je takisto údaj zo štatistík. Tieto dve stanoviská predkladajú komplexný náhľad e, a poukazujú aj na to, prečo niektoré vyšetrovania trvali dlhšie ako 12 mesiacov, čo je taký hraničný limit, pokiaľ ide o vyšetrovanie zo strany OLAFu. A samozrejme to súvisí s konkrétnymi detailami týchto vyšetrovaní. Nie je preskvapením, že náklady s tým spojené ktoré sa týkajú teda vyšetrovania a, a tie takisto rastú s dĺžkou takýchto vyšetrovaní. Takže snažíme sa to stihnúť vždy pod tú limitnú hranicu 12 mesiacov. Pokiaľ ide o externé správy ohľadne dĺžky takýchto vyšetrovaní, tak metódy výpočtu mali samozrejme vplyv na pohľad Európsky, OLAFu, ktorý bol predložený v správe parlamentu a rade porovnanie roku 2013-2013 a situácia predtým, tak tu je situácia taká, že dĺžka väčšinou sa skracuje, vidíte to vlastne aj v tej správe a aj v prílohách. Zistenia, ktoré tu máme, vychádzajú z našej práce. Súčasné podávanie správ, to musí byť zlepšenie na to, aby sme aj naďalej predkladali komplexné správy za OLAF, celkové trvanie vyšetrovaní e, poukazuje iba určitý pohľad, pokiaľ ide o kvalitu takéhoto vyšetrovania. OLAF by mal podávať viac správ transparentnejším spôsobom, pre všetkým pokiaľ ide o tie najdlhšie vyšetrovania. Obsah e, takýchto správ, ktoré sú dlhšie ako 12 mesiacov, e, tie by mali byť detailnejšie a my sme už začali spolupracovať s ostatnými orgánmi, ale momentálne ešte nemáme výsledky v rukách. Tento dohľadný orgán takisto sa snaží zabezpečiť dobrú správu e, postupov a sústredíme sa na interný monitoring, pokiaľ ide o dĺžku tých vyšetrovaní a, a máme viaceré nástroje, ktoré môžeme využiť, ale výzvou zostáva optimalizácia využívania týchto kontrolných postupov a nástrojov Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že náš výbor je v procese pokračovania vyrábania štatistík, pokiaľ ide o predkladanie správ. A tento výbor sa rozhodol po uzavretí tej výročnej správy, tak ako je prezentovaná dnes, že sme prijali formálnu požiadavku generálneho rejiteľa Olofu, aby sme predstavili stanovisko, ktoré by sa venovalo obvineniam anonimného listu, kde sa hovorí o zavádzajúcich štatistikách, ktoré predkladá Olaf. Venujeme sa tomu už v rámci programu pracovnému pre rok 2015, takže sa ešte vrátime k tým štatistikám. A pokiaľ ide o dĺžku vyšetrovania, to je dôležité meritko pre OLAF, tak táto otázka by mohla a aj mala byť pre, e, ďalej v rámci medziinstitucionálneho dialogu sa aj venovať pozornosť. Je to stanovené v patričných predpisoch. Náš výbor a jeho správa číslo 3 za rok 2014 ten sa sústredí predovšetkým na veľké množstvo prípadov, ktoré boli započaté v roku 2012. Je to v štatistikách obsiahnuté, ale hlavná téma sa venuje tomu, či Skutočne sa tam objavujú konkrétne oblasti, ktorých sa tie vyšetrovania majú týkať a či sme v dostatočnej miery jednoducho vyhodnotili prichádzajúce inputové informácie. Chceme pripomenúť, že otvorenie vyšetrovaní vždy má konkrétny dopad aj na právne stanovisko týkajúce sa osoby a preto treba vyhodnotiť tie inputové informácie veľmi dôležite predtým, než sa také vyšetrovanie začne. Táto správa uzatvára sa tým, že že v niektorých prípadoch neboli dostatočne vyhodnotené tie vstupové informácie. Išlo tu, išlo tu o jeden konkrétny prípad. Tento dohľadný úrad, dohľadný výbor apeluje na to, že to vyhodnotenie informácií je veľmi dôležité, predovšetkým predtým, než sa začne samotné vyšetrovanie a výbor bude pokračovať v tomto komplexnom vyhodnocovaní vzhľadom na viaceré obvinenia a revízie a budeme revidovať teda tie informácie a budeme to prezentovať v našich správach. Takže toto je jedna z tých tém, kde ešte sa nám nepodarilo dosiahnuť výsledky, aké sme chceli. Takisto sme sa pozreli na investigatívne politické priority, pokiaľ ide o rok 2015, ktoré sú dôležité v kontexte našich predpisov. Chceli by sme poukázať na to, že čo je vlastne súčasná úloha investigatívnych politických priorít, pokiaľ ide o zabezpečenie tých cieľov a využitia tých zdrojov, ktoré máme. Legislatívny orgán ako rozpočtové orgány majú určitú úlohu na to, aby signalizovali to, že tie očakávania, ktoré sa týkajú strategického využívania investigatívnych politických priorít, ako aj medzinstitucionálneho dialógu, že to by mohla byť jedna z príležitostí, ale nie jediná z príležitostí. Do, toto dohľadný výbor Takisto bude predkladať špecifickú správu ohľadne implementácií odporúčení. Od tejto doby budem, náš výbor spolupracuje s OLAFom a v našom výbore sme sa dohodli, že budeme stanovať priority, pokiaľ ide o tie odporúčania. Budeme poukazovať aj na stav implementácie týchto odporúčaní a Samozrejme, bude sa to diať v súľade e, s, v rámci spolupráci s OLAFom. Prečo? Pretože my sme zlepšili aj naše vlastné postupy, pokiaľ ide o spracovanie takýchto odporúčení. Našim zámerom je, aby sme mali e, menej odporúčení ako minulosti, ale aby boli detailnejšie, hoci chceme dosiahnuť to, aby tie predchádzajúce odporúčania jednoducho broli brané vážne. Náš výbor chce, aby to bolo zapracované do medzinstitucionálneho dialógu. Už sme o tom hovorili s, pred, s podpredsedom, s podpredsedkyňou komisie, pani Georgievou, v rámci príprav implementačnej fázy tých odporúčení na úrovni medzinstitucionálneho dialógu. Tento dialóg, ako aj naša spolupráca s predstaviteľmi OLAFu, to znamená, že sa tu poukazujú na viaceré rozdielne interpretácií týchto prístupov a pokiaľ ide o tieto odporúčania, tak OLAF to vníma v inom svetle a bolo by dobré, aby sme dosiahli e, dohody v prípadoch, kde sú spory. A pokiaľ ide nezávislosť OLAFu, tak náš výbor e, pokazuje na správu číslo 1 z roku 2014, kde ide o všetky nezávislosť týkajúcu sa OLAFu. To je veľmi dôležité pre radu a parlament, ako aj pre komisiu keď sa tu hovorí o návrhoch zo strany komisie, pokiaľ ide o zmenu pravidel týkajúcich sa OLAFu. Chceli by sme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že tzv. stretnutia, ktoré tu boli na úrovni zúčastnených strán, tak tieto majú viesť k tomu, aby všetky informácie boli sprostredkované patričným inštitúciám. Takisto chceme upriamiť pozornosť na to, že náš dohľadný výbor eh, eh, je v kontakte s predstaviteľmi OLAFu, aby tu došlo k nápravám, pokiaľ ide o niektoré nesprávne tvrdenia, ktoré sa tu objavili. A nájdete to na strane 8 a 9 našej výročnej správy. A chcel by som poukázať na to, že nakoľko sme v parlamente, upriamujem vašu pozornosť práve na tieto strany. Záverom by som chcel povedať, že náš výbor s Olafom zdieľa, zdieľa misiu, pokiaľ ide o podsilnenie e, predovšetkým legálnosti našich postupov, a pokiaľ ide o vyšetrovania e, nelegálnych aktivít a chceme týmto spôsobom zabezpečiť e, riadne postupy. Budeme aj naďalej v službách európskych inštitúcií, aby sme zabezpečili predovšetkým e, zodpovedný prístup a dodržiavanie základných predpisov, ktoré máme. My v našom výbore by sme takisto chceli mať e, formálnu spätnú väzbu zo strany európskych inštitúcií, ktoré sa vyjadria k našej výročnej správe, ako ju máte pred sebou. Vážení poslanci, požiadam teraz mojich kolegov, ktorí boli aktívni v roli spravodajcov, aby doplnili moju prezentáciu. Ďakujem pekne. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Dámy a páni, pracovali sme na otázke eh, k kontroly trvania a vyšetrovaní. Je to jedna z principiálnych funkcií výboru a nové predpisy, ktoré vstúpili do prednosti v oktobri 2013, posilnili právomoci e, dozorného výboru v tejto oblasti a e, len ako príklad uvedem jedno opatrenie. Povinnosť e, odteraz, keď sa počas prvého obdobia 12 mesiacov vyšetrovanie neukončí, povinnosť naďalej informovať výbor každých 6 mesiacov, ktoré budú nasledovať, kým sa toto vyšetrovanie neskončí. To je pre nás dôležité, pretože to nám umožní kontrolovať celkové trvanie vyšetrovaní a nie len prvú e, fázu vyšetrovania. Naša práca, naša analýza sa zameriavala na dva body. Na jednej strane sme evaluovali informácie, ktoré poskytli, boli poskytnuté výboru, či sú postačujúce a či sú k veci, aby mohol e, efektívne účinne robiť svoju kontrolu a tiež, aby boli podávané vhodným spôsobom e, inštitúciám, ktoré sme uviedli. A druhá časť to je e, snaha evaluovať vnútorné nástroje, ktoré použil Olaf na to, aby zvládal trvanie vyšetrovaní pracovali sme s viacerými nástrojmi a podarilo sa nám 600 e, 50 e, e, správ za rok 2014 a predstavuje to 80, 391 pokiaľ ide o výbor na dozor, Viete, že OLAF splnil svoje povinnosti pravidelného výkazníctva a to je určite zlepšenie, pokiaľ ide o predchodzie roky a pracovnú záťaž. Ale výbor musí paradoxne konštatovať, že, že nariadenie posilnilo jeho kontrolné právomoci, ale informácie, ktoré dostával od OLAFu, boli výrazne zredukované, pokiaľ ide o predložné, predložné roky. Toto zníženie menovite sa týkalo informácií e, vo veci kontextu, e, e, obsahu správ, typ operátorov, prípadné finančné zaťaženie a by sa dalo posúdiť všetky tie prvky, takej povahy, ktoré by tomuto výboru umožnili naozaj vyhodnotiť, či trvanie vyšetrovaní e, je primerané zložitosti a podmienkam e, príslušných e, vyšetrovaní. Olaf má aj naďalej povinnosť uznať dôvody, z ktorých vyšetrovanie nemohli byť za prvých 12 mesiacov dovršené a potom eventuálne ďalšie e, lehoty 6 e, mesiacov. Tu e, k tomuto bodu a so správami, ktoré sme dostali, výbor konštatoval veľký stupeň heterogénnosti informácií, ktoré boli dozornému výboru predsunuté. 14 správ, ktoré nám boli oznámené, neobsahovali eh, dôvody týkajúce sa trvania eh, vyšetrovania. To súvisí so skutočnosťou, že odteraz pracujeme bez eh, s tabulkami preddefinovaných dôvodov, aby sa opodstatnilo trvanie dôvodov, ktoré by vysvetlili trvanie vyšetrení indikované u každého vyšetrovateľa v OLAFe je tu relatívne výrazne číslný počet dôvodov, ktoré nie sú motivované, ktoré sú e, nerovnomerne precízne a sťažujú teda analytickú prácu celku týchto dôvodov. Neprekvapuje, vzhľadom na zložité vyšetrovanie OLAFu, najčastejšie uvedený dôvod je dôvod zložitosti. 60 indikovaných dôvodov súvisí so zložitosťou vyšetrovaní. Neboli sme prekvapení, pretože určité množstvo z nich sú veľmi zložité, pokiaľ ide o schémy podvodu alebo pokiaľ ide o počet operátorov, e, aktérov v týchto podvodoch. Výbor teda identifikoval snažil sa charakterizovať určité dôvody, vnútorné dôvody napríklad, ako sme ich nazvali, ktoré súvisia so zmenou vyšetrovateľa, súvisia so stratégiami, ktoré sa počas vyšetrovania zrazu zmenili. Tiež vnútorné dôvody, ale teda aj vonkajšie dôvody, nedostatok spolupráce napríklad zo strany štátov alebo príslušných e, e, inštancií, s ktorými mal OLAF spolupracovať Môžu to byť tiež kontexty politické, ekonomické v určitých krajinách, ktoré sťažujú e, a predlžujú teda e, vyšetrovania. A tak sme navrhli v určitých e, počtoch dôvodov kategorizáciu, aby sa lepšie analyzovali dôvody, ktoré v strategickej analýzy môžu vysvetliť trvanie týchto vyšetrovaní. Ďalej eh, OLAF eh, má ďalšie povinnosti, povinnosti informovať výbor o opatreniach, ktoré bude musieť prijať, ktoré zamýšľa prijať, aby zrýchlil priebeh eh, vyšetrovaní vzhľadom na rešpektovanie lehôd. Tu výbor zdieľa analýzy OLAFu, áno, veľmi často v čase na, na začiatku vyšetrovania vieme, že bude trvať viac než 12 mesiacov a následne opatrenia, ktoré majú zrýchliť vyšetrovanie, také opatrenia, aké použi- sa použijú podľa predpisov, nie sú práve tie, ktoré by sa hodili na vyšetrenia osobitne e, zložité. A tu výbor prostredníctvom analýz vidíte e, celok e, podrobnosti týchto analýz v prílohe a dochádza sa tu k záveru, že treba sa lepšie informovať ešte keď e, preda práve v prípade, keď ide o vyšetrenia, e, ktoré sú dlhšie ako 12 či 18 mesiacov. A e, informácie pre výbor majú byť čoraz presnejšie. V tejto veci treba povedať, že e, výhľady sú nasledovné. Výbor skonštatoval, a zobral na, do úvahy to, čo generálny riaditeľ e, nazval, e, alebo teda uviedol do pozornosti e, vyšetrovateľov, aby to boli e, pohresnejšie, vecnejšie informácie, pokiaľ ide o jednotlivé e, e, vyšetrenia. Spoločne sme spracovali, spracovali aby sme sa informovali čo homo- najviac homogénne a výbor na základe predefinovaných údajov, ktoré do, do kompletizujú vyšetrovateľia. To boli niekoľké perspektívy. A teraz druhý bod e, tohto e, stanoviska. OLAF, pokiaľ ide o nástroje kontrole, kontroly, je tu skutočná, e, je dôkaz vôle e, spolupracovať. Počas vyšetrovaní sa e, spustila pravidelná kontrola indikátorov. Výbor konštatuje, že tieto indikátory mu neboli komunikované a OLAF nepoužíva správy ako e, nástroje, ktoré by mu umožňovali strategickejšiu analýzu trvania a, zložit, a komplikácií, ktoré stiažujú rýchly priechod vyšetrovaní. My si myslíme vo výbore, že, že lepšie, lepšie e, zvládnuté tá pilotáž, lepšie analýzy by mohli spoločne s partnermi OLAFu viesť k tomu, že v určitých opatreniach sú to práve oni, ktorí e, predlžujú lehoty týchto vyšetrovaní. Existuje tu tiež e, na záver vyšetrovaní takáto kontrola, pretože OLAF spustil jednotku, ktorá má revidovať osobitné kontroly špecifické, pokiaľ ide e, o zisťovanie, či vyšetrovania e, boli e, prebehli proporčne k povahám vyšetrovaní. Tu sme preverovali určitý počet materiálov, ktoré nám dali k dispozícii a tie ukázali, že tento bod nebol motivovaný, hoci bol aj zisťovaný treba poznať dôvody, prečo tento, e, je, táto jednotka spochybňuje trvanie, celkové trvanie vyšetrovaní, ktoré sa majú realizovať. Ďalší zložitý bod, to je bod týkajúci sa e, pridelovania zdrojov na základe závažnosti prípadov, ktoré sa vyšetrujú. Je to vždy delikátny a citlivý bod, kde výbor e, OLAFu navrhol vytvoriť čosi ako e, referenčný rámec aktivít, ktoré je pri jednotlivých e, opakujúcich sa vyšetrovania. To sa nám možno zdá užitočné. Ak chceme lepšie pridelovať zdroje na základe typológie vyšetrovaní a typov aktov, ktoré sa riešia bolo tiež zdôraznené, že OLAF e, je proaktívny, pokiaľ ide o zvládanie trvania vyšetrovaní, ktoré sú e, zdlhavé na základe nedostatočnej spolupráci, na základe e, existujúcich nástrojov. Je to podľa nás súbor nástrojov, ktoré lepšie zvládnu optimizáciu využitia prostriedkov. Náš výbor bol informovaný, že e, e, riaditeľ zamýšľa e, za týmto účelom pre vyšetrovania, ktoré sú otvorené v priebehu jednotlivých rokov 13 a 14 spustiť takýto nástroj odporúšania formulované v tomto, v tomto stanovisku majú za cieľ principiálne zlepšiť informácie pre výbor e, dozoru spôsobom, aby sa mohli pertinentnejšie presúvať európskym informáciám a na druhej strane aby sa optimizovali nástroje vnútornej kontroly, ktoré OLAF už začal realizovať v centre svojej organizácie. Merci. Suivant, s'il vous plaît. Honorable Chairwoman. Uh, Ďalšie, nech sa páči. Vážená pani predsednička, členovia výboru pre rozpočtovú kontrolu, dovolte, uh, aby som sa poďakoval za možnosť prezentovať tento výbor ako e, e, spravodajca e, chcem hovoriť o dvoch témach. Najprv o následných krokoch návrhov potom, ako vstúpilo nové nariadenie do účinnosti vo februári, rozhodli sme sa vykonať ďalšie kroky na základe odporúčaní DG E, po vydaní e, e, správy 1. novembra minulý rok sme spracovali všetky výsledky, aby sme urychlili implementáciu odporúčaní. Generálne rejiteľstvo malo príležitosť vyjadriť sa v marci a v júni k obsahu. Dozorný výbor skonštatoval, že odpoveď OLAF nebola dostatočná a vydal túto informáciu. A po vydaní prvej správy v novembri minulého roka e, odpovedal výbor OLAF e, v decembri, teda bolo to pred e, plenárnym zasadnutím 8. a 19. decembra. Dostali sme kritiku boli tam nedostatočné poznámky, a tiež e, v, problém s konzultáciami. Po, po analýze e, kritiky dozorný výbor v odpovedi z 26. marca e, vyvrátil túto kritiku a požiadal OLAF, aby e, urobil ďalšie kroky. Dozorný výbor, aby vydal stanovisko vypracoval e, správu s detailnými vysvetlaniami a e, vyzval OLAF, aby pokračovali odborné zasadnutia. Vzhľadom na veľký význam týchto odporúčaní e, zo strany inštitúcie už 30. marca, teda o 3 dní neskôr, dozorný výbor odozdal poznámku generálnemu rejiteľovi 27. apríla, aby došlo k diskusii medzi generálnym riaditeľom a spravodajcom o týchto poznámkach a aby tá diskusia prebehla 30. marca. Generálny riaditeľ OLAFu odpovedal 2. marca a informoval, že nie je v stave odpovedať do 27. apríla, pretože dozorný výbor vydal ďalšie dve stanoviska medzi časom a dva pracovné dokumenty, na ktoré sa mali vyjadriť E, generálny rejiteľ Olaf odpovedal dozornému výboru, že, citujem, Olaf pošle dozornému výboru svoju odpoveď v príslušnom čase a je potrebné posunúť e, zasadnutie. Ale generálny riaditeľ nenavrhol e, nový dátum ani pre svoju odpoveď, ani pre odborné stretnutie. Súčasný stav, pokiaľ ide o odporúčania, je ten, že dozorný dvor nedostal uspokojujúcu odpoveď v dobe 6 mesiacov. Medzičasom, aby sa uľahčila táto práca, Dúfame, že e, dozorný výbor e, e, bude hovoriť o prioritizácii odporúčaní na svojom zasadnutí pozajtra a dúfame, že budeme mať plodné diskusie s generálnym riaditeľom a s celým Olafom. Druhá téma, o ktorej vás chcem informovať, je to, že dozorný výbor má stanovisko o štatistikách, pokiaľ ide o investigačný výkon e, OLAFu. V analýze dozorný výbor porovnal výsledky, ktoré zverejnil OLAF e, v porovnaní s vnútornými údajmi, e, ktoré mal k dispozícii od OLAFu. Podľa tejto analýzy Olaf e, tvrdí, že e, vyšetrovania boli ukončené v kratšom času, ale podľa našich zistení toto zlepšenie e, je len e, výsledkom zmeny kalkulačnej metódy. Je potrebné potvrdiť, že výbor používal len údaje, ktoré poskytol ULAF a e, kalkulácie, ktoré vykonal vnútorne OLAF. Takže na rozdiel od stanoviska DG OLAF, dozorný výbor mal očistené údaje. Toto je termín, ktorý používa vo svojich vnútorných e, dokumentoch e, OLAF. E, teda sú to údaje, ktoré používa hm, OLAF pre svoj vnútorný management. To znamená, že dozorný výbor len prevzal tieto očistené údaje z dokumentov OLAFu. Pre informovanie verejnosti a inštitúcií bola použitá iná metóda e, a to naznačuje, že teda e, vyšetrovania boli ukončené v kratšom čase. E, chcem vás upozorniť na tabulku číslo 3, ktor, ktorú máme na strane 10, niekde uprostred tej brožúry, ktorú máte v rukách. <clears throat> It's the pink color. Thank you. All right. Je to fialová farba. Alebo rúžová, rúžová farba. Tabulku pripravil Olaf a naznačuje optimistické údaje, ktoré boli poskytnuté verejnosti. A v porovnaní e, s zelenou farbou sú skutočné údaje. tam sa E, tam je vidno, že situácia v OLAFe sa zhoršuje po roku 2010. V tabulke číslo 5, e, strana 14 e, v brožúre, teda o niekoľko stran ďalej, je, sú podrobnejšie výsledky v závere tohto obdobia. No a je na vás, členovia parlamentu, aby ste si z toho urobili záver, o spolahlivosti e, správ, ktoré sme doteraz dostali. E, ďakujem za e, vašu pozornosť. Thanks, Ralph. Ďakujem. Ešte niekto? Pýta sa pani predsednička. Pani predsednička, ďakujem za pozvanie a, a ja chcem doplniť niekoľko poznámok k našej správe k tým 432 prípadom. Začali sme pomerne rýchlo v roku 2013 a venovali sme sa tejto otázke. Mm, boli to teda číselné údaje a ich interpretácia a mm, e, e, je potrebné teda zamýšľať sa nad nezávislosťou generálneho riaditeľa a OLAFu. My sme asi dva roky a viete o tom, že e, teda to otváranie a uzatváranie prípadov e, je vlastne v zodpovednosti generálneho riaditeľa podľa nariadenia. Ale to nemôže byť svojvoľné. A tak, správne, súdny dvor v Luxemburgu e, veľmi jasne povedal, že OLAF môže otvoriť prípady len vtedy, keď sa preverí dostatočne závažné podozrenie. A na to sme sa teda pozreli. No a bolo dosť prekvapujúce, dokonca frustrujúce, že sme sa asi rok museli sporiť o to, či to vôbec môžeme robiť alebo nie. No a Niekde proste sme si jednoducho povedali, e, uzatvoríme to na základe e, e, tých informácií, ktoré máme, respektíve nemáme k dispozícii a potom sme získali prístup ku 10% týchto prípadov, 41 prípadov to bolo. A tie, tieto sme si potom prezreli a to nám len potvrdilo to, čo sme už predtým vedeli. A čo sme vlastne predpokladali na základe tých e, e málo informácií, ktoré sme mali. Dozorný výbor nenasiel ani jediný dokument, počiakom ani jeden dokument. E, v prípade týchto 41 prípadov, e, ktoré by sme mohli posúdiť ako nejaké posúdenie alebo zhodnotenie. Len v šiestich prípadoch, a na to chcem upozorniť, sme mohli e, konštatovať posúdenie finančných dopadov. A to je čosi, no, čo sa vlastne predpokladá, pretože toto je úrad, ktorý je vlastne na ochranu e, používania e, peňazí daňových poplatníkov tak to by sa predpokladalo, ale, ale toto bolo len v radikálnej menšine prípadov, um, že takéto posúdenie bolo k dispozícii. Takže ani raz sme nenašli, nezistili, že by tu bolo potvrdenie dostatočného uh, podozrenia, závažného podozrenia. No a chcem tiež upozorniť na to, že Judikatúra súdneho dvora je správna a, a, a toto je rozhodujúci bod a to vám chcem povedať ako poslancom a to má totiž vplyv aj na tú rovnováhu medzi e, exekutívou a legislatívou, lebo nemožno postupovať svojvoľne, lebo potom to bude komplikované. Mm, to poznáme totiž iných politických systémov ale je zrejme, že tak, ako sme mali k dispozícii informácie v roku 2012, teda tá skutočnosť, že Olaf otvoril nejaký prípad, v komisii to mohol mať za dôsledok, že nejaký e, ekonomický e, op- E, prevádzkovateľ bol stiahnutý z obehu a, a, a, a aké e, škody e, tam mohli vzniknúť, um, tak to samozrejme prekračuje naše kompetencie, ale nemusím počiarknúť, čo to znamená pre jednotlivcov, pre zamestnancov v komisii alebo v iných inštitúciách, keď sa pracuje E, so skutočnosťou, že je otvorené vyšetrovanie. Takže na to chcem e, poukázať e, po tom, čo náš predseda predložil generálne zhodnotenie našej práce a som k dispozícii pre ďalšie otázky. Ďakujem, pani predsednička. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Ďakujem dozornému výboru OLAF za dôležitú prácu, správu no, mali sme možnosť si to preštudovať. Hmm, predstavili ste nám nielen jeden škandál, ale tri škandály v rámci jedného. Teda to jedno je, že zákonodárca bol zavádzaný manipuláciou štatistických údajov. A hm, musím to jednoducho povedať priamo, klamali nás. A to malo dôsledky. V roku 2012 7,3 mesiaca e, trvali vyšetrovania, ale to boli vylepšené údaje, ale e, tam potom bolo vlastne e, až 26 prípadov. Teda ja som si urobil potom vlastné prepočty, ale mm, Hm. Hm. E, ja som e, vlastne za rok 2012 dospela svojimi prepočtami k tiež priemernému trvaniu prípadov 23 mesiacov. Takže e, e, e vlastne e, takto klamať parlament. No v národných parlamentoch je to veľmi závažná vec. Uvidíme, či to bude aj v európskom kontexte. No, e, Ehm, mandát dozorného výboru podľa mňa je taký nejasný. To, čo ste ukázali ehm, vo vašej e, správe, naznačuje, že tam ide o šikanovanie ehm, a ja nie som ochotná to akceptovať. Vy ste jediný orgán, e, ktorý môže kontrolovať OLAF a teda má ísť e, o kontrolu. Nejde o to, aby ste sa pozreli nesmerom. A pri uzavretých prípadoch vlastne musíte mať e, prístup k dokumentom, takto to hovorí nariadenie. A ja som bola zhrozená, keď som čítala, že e, sa to tak neudialo. No a tiež chcem povedať, že my chceme, aby Olaf bol nezávislý, ale musí byť nezávislý v tom, aby mohol vykonávať svoje vyšetrovania. Ale samozrejme je zodpovedný. Nezávislosť nemôže znamenať, e, nezávislosť na zodpovednosti a, a, a, a nekritizovateľnosť. Preto sa vám chcem poďakovať za to, že ste odmietli nezávislosť vykladať tak, že, e, že to znamená odmietanie kritiky. A berem na vedomie, že e, takéto e, pokusy boli zo strany generálneho riaditeľa, bolo to aj v médiách, ja by som to mohla brať aj osobne. A je dobré, že ste to vlastne odmietli ako obhajovanie nezávislosti. My máme záujem na efektívnom OLAF, e, ale to nemôže znamenať, že môžeme nehať OLAF robiť, čo bude chcieť. Takže nesprávne informácie zákonodarcovi, to je jedna vec, a potom e, otázka porušovaní zákona, to je veľmi E, závažná tých 423 prípadov, tie firmy, ktoré, proti ktorým sa začalo vyšetrovanie na základe pochybných e, dôvodov a, a to, že im boli vlastne znemožnený prístup ku ďalším zmluvám. E, áno, je potrebné posúdenie a keď tam to posúdenie nebolo, tak to je, to je znepokojujúce a to musí mať dôsledky a to ja som bola prekopená, keď som zistila, že o 80% finančných škôd e, ale e, tiež, že e, teda pri, pri tabaku máme nulové škody, ale pri stavbách máme 50% a, a tam sú obrovské škody. Teda Ehm, zdá sa, že tam sú veľké nezrovnalosti. Bola som teda zhrozená, musím to povedať otvorne. Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu. Pre nás je to dôležitá práca a sme odkázaní na to, že tie problémy, ktoré ste, pán predseda, na začiatku e, spomenuli, teda status e, členov otázky, členov sekretariátu, to je to najmenej, čo musíme zabezpečiť. No a pokiaľ ide o nezávislosť, sa asi nemôžeme tak veľmi spoliehať na komisiu, musíme sa pozerať na generálneho riaditeľa. E, kolega sa vám, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem e, členom dozorného výboru. Myslím, že toto je veľmi smutný deň, musím to povedať, ale chcem vysloviť nádej, že je to aj dôležitý deň. Ja si myslím, že treba povedať, že tá správa, ktorú máme v rukách, nie je nejaká obvyklá správa pre Európsku úniu. Je to udivujúce. Budem sa venovať tým hlavným otázkam. Myslím, že ich treba zdôrazniť jednu po druhej. A ja som koordinátorom pre EPP v tomto výbore, tak chcem využiť túto príležitosť. Pokiaľ ide o monitoring, podľa dozorného výboru OLAF porušuje judikatúru tak, ako je stanovená Európskym súdnym dvorom. E, hovorí sa o tom v oceku o otváraní prípadov v roku 2012. OLAF nevykonal príslušné posúdenie prichádzajúcich informácií v žiadnom prípade, ktoré analyzoval dozorný výbor. Vo väčšine prípadov tam nie je ani stopa akejkoľvek aktivity posudzovania. Takže to je, to je prvá vec. Potom IPP, e, vyšetrovacie e, e, politiky a priority. Aj tu OLAF porušuje nariadenie 883 z roku 2013. generálny riaditeľ OLAFu nevydal usmernenia, pokiaľ ide o výber vyplývajúc z e, nariadenia 883, teda proporcionalita, subsidiarita a tak ďalej. A, a neprispôsobil to. On to proste ignoroval. A, e, bod číslo 3. Je to opäť porušenie nariadenia 883. Dozorný výbor upriamil pozornosť na e, potrebu implementácie nariadenia, pokiaľ ide o nezávislé fungovanie sekretariátu e, e, OLAFu. Známy prípad odpočúvania koho vlastne iného môžeme počúvať, ak nie e, e, dozorný výbor. Nemám nik- nikoho iného. Podľa analýzy dozorného výboru sa zdá, že Olaf sám potvrdzuje nedostatok kompetentnosti. A rok potom, čo sami to potvrdili, stále sa nič nezmenilo. Tri roky potom, ako sa to stalo. Takže celá táto kapitola o monitoringu je plná problémov, ktoré, keď to dáme dohromady, predstavujú jeden veľký problém. Keby tu bola inštitúcia EÚ, tak, e, tak by to nikdy neprešlo. My sa nepozeráme 6 mesiacov dozadu, čo sa stalo minulý rok. A potom definícia úlohy dozorného výboru. To je vlastne centrom celej tejto témy a táto úloha je stále nejasná. Túto otázku musíme raz a navždy vyriešiť. Pretože tak ako je to teraz, dozorný výbor nemá jasnú definíciu právomocí, ktorá by mu umožňovala vykonať hĺbkovú a nezávislú úlohu dohľadu. Takže aby som to zhrnul. A je to, je to veľmi vážne. To, čo sme si v tejto správe prečítali a to, čo sme si teraz vypočuli, na základe toho sa musíme veľmi pozorne pozrieť na zápisy všetkého toho, čo generál povedal o otvorení a uzatvorení a koordinácii prípadov e, pokiaľ ide o to otvorenie 223 prípadov v priebehu jedného dňa. A musíme jasne povedať, že a, a, a stanoviť, či e, generálny riaditeľ e, nezavádzal E, tento orgán alebo akýkoľvek iný orgán o štatistikách vyšetrovaní. Ja viem, že to nie je moja úloha ani úloha tohto výberu, ale musím osobne povedať, že na základe tohto nemôžeme hovoriť o nejakom hone na čarodejnice, e, pretože takéto mm, výhrady zazneli. Ale ja Neviem si predstaviť, ako generálny riaditeľ môže mať dôveru kompetentných orgánov po tom, čo sme si prečítali a čo sme počuli. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Štáci, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ctení kolegovia a kolegyne, musíme si uvedomiť, že piati členovia tohto výboru dozorného, že to, sú, že to nie sú žiadni investigatívni novinári alebo žiadni dotieraví aktivisti z mimovládnych organizácií alebo žiadni kritickí poslanci. Ten, kto si pozrie úvodné slova k týmto, tejto správe, tak vidíme, aké posty mali títo ľudia vo svojich štátoch, skáďal prišli a vidíme, že sú to skutočne veľmi vzdelaní ľudia, ktorí sú skutočne povolaní vykonávať túto prácu. A skutočne pracujú skutočne pracujú eh, oddane, angažovanie a snažia sa pracovať nezávisle. Nie je to prvá výročná správa, už sme tu mali niektoré v posledných rokoch, kde vlastne boli vždy tie poznámky spomenuté zhruba rovnakom duchu. Ide tu predovšetkým o vzťah kontrolného dozorného úradu a súčasným vedením OLAFu a tá komunikácia je dosť ťažká a počas ostatných rokov sa to jednoducho nezlepšilo napriek slubom zo strany generálneho riaditeľa. Kolegovia, čo už sú v parlamente dlhšie, si istotne spomínajú na stretnutie v apríli roku 2014 pár týždňov pred voľbami v máji roku 2014 tu bolo stretnutie v parlamente, bol tam aj pán komisár Šemeta a takisto aj členovia nášho parlamentu a generálny riaditeľ OLAFu, ako aj niektorí členovia tohto dozorného úradu, výboru. A vtedy to posolstvo bolo také, že by tu mal byť dialog, lepšie vzťahy, zlepšenie, to sa teda očakávalo po tej diskusii, ale teraz sa zistí, že jednoducho sa tomu tak, že to tak sa nestalo. Vlastne to je ukotvené aj v tej analýze, ktorú vlastne sme tu si mohli prečítať. Takže chcel by som zdôrazniť 4 body. A potom ešte niečo konkrétnejšie. Pokiaľ ide o mňa, tak ja by som si to vysvetlil takto. Vždy, keď je to kritika eh, voči Olafu a keď sa niečo povie, tak väčšinou to na úrovni prvej inštancie sa vníma ako niečo, čo sa týka generálneho riaditeľa, jeho najvyšších, najbližších e, poradcov a nie práce e, zamestnancov OLAFu, ktorí skutočne pracujú angažovane a robia svoju prácu dobrú, dobre, takže nemali by sme tu veci si zle vysvetliť. Sú tu zamestnanci, ktorú postupujú na OLAF v rámci OLAFa, poctivo a robia si svoju prácu, takže nemôžeme to vnímať takto. Ale ešte raz tie štyri body, ktoré by som chcel spomenúť. Teda už to, čo tu aj odznelo, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu OLAFu v roku 2012, bolo tu 423 prípadov, ktoré boli s jediným záverom otvorené. Išlo tu o tieto výročné správy, kde vlastne boli tri body, kde sa uvádza, že tu neboli žiadne posudky, respektíve ani stopy nejakého vyhodnotenia a že generálny riaditeľ potom vlastne, pokiaľ ide stanovisko roku 2014, že sa toho už nedržal. To je neakceptovateľné a preto musíme niečo urobiť proti takýmto postom. A pokiaľ ide o vzťah medzi dozorným úradom, výborom a OLAFom, tak tam je toho veľa. Tam je v tej výročnej správe toho ročnej napísané skutočne veľmi veľa, relatívne priamo Myslím, že to musíme uvítať, to je veľmi dobré. A pokiaľ ide o kontrolu a pokiaľ ide o garancie, tak tu dozorný výbor musí byť posilnený. Ja si myslím, že by sme sa mali tejto otázke venovať. Takisto po tretie dochádzam k zisteniu, že tento výbor má zlý prístup k jednotlivým prípadom a to je jednoducho strašné, že generálny riaditeľ Olafu v marci 2014 slúbil ročný prehľad ohľadne prijatých ťažností, dĺžky vyšetrovania a slúbil to vlastne tomuto dozornému výboru a že 14 mesiacov neskôr jednoducho nevidíme žiadne výsledky. Aj to musí jednoducho byť ešte preskúmané v rámci rozhovoru s pánom generálnym riaditeľom a pani komisárkou Georgievou, ktorá je patričná komisárka. Pán Savama sa vyjadril v tom kontexte e, týchto rozhovorov, ktoré prebehli, dozorný úrad, výbor už na to poukázal, že na to nemá vôbec žiadne kole pôsobnosti, právomoci. Máme v tom výbore dvoch generálnych prokurátorov, ktorí skutočne expertne sa vyjadrujú. Pokiaľ ide o personál OLAFu, tak tam takisto sú zamestnanci, ktorí majú právne vzdelanie a tieto odporúčania musíme brať vážne a odporúčal by som, aby generálny riaditeľ OLAFu to, že to zatiaľ nerešpektuje. A treba takisto poukázať na to, že e, tu je málo obsahu, pokiaľ ide o správy o týchto prípadoch, to je vlastne takisto spomenuté v jednom z tých bodov, a z toho musíme vyvodiť určité závery a potom ešte pokiaľ ide o štatistiky, takisto sa to tu spomenulo a jednotlivé body, ide tu o manipulácie, pani e, predsednička hovorila o klamstvách, pán Savama hovoril o zavádzaní. To všetko sú termíny, ktoré tu používame a ktoré jednoducho sa nedajú nepoužiť aby sme teda popísali skutočnosť a stav veci. A pokiaľ ide o spoluprácu medzi pánom generálnym raditeľom a kontrolným e, výborom, ak je tu uvedené, že 72% týchto odporúčení vlastne ten výbor, ktorý musí kontrolovať, ktorý robí kontrolu a ktorý má takéto informácie poskytovať. A keď tu vidím, že týchto 72% týchto odporúčení jednoducho nebolo implementovaných, že 20 z týchto 50 prípadov jednoducho neboli správnym spôsobom prešetrené, že sa k tomu jednoducho nič ani nehovorí, že to nemôže ani preskúmať, tak to jednoducho sú záležitosti, ktoré my nemôžeme takýmto spôsobom ďalej trpieť. Posledný bod, pokiaľ ide o sekretariat dozorného výboru, tak tu už bolo povedané, že sekretariát tu má takú podriadenú úlohu v tom systéme, v rámci systému, v rámci tej štruktúry, kde aj OLAF a no, chceli sme tu aj oddelené rozpočtové obálky, vlastne pokiaľ ide sekretariat a pokiaľ ide o generálnu, pokiaľ ide rejiteľstvo, takisto aj pokiaľ ide o úlohu grémia dozorného výboru, aj pokiaľ ide o vnímanie toho personálu, ktorý v tomto výbore pracuje. Táto nezávislosť musí byť ponechaná. Tomu zatiaľ tak nie je, to je v texte spomenuté a z toho sa musia vyvodiť patričné závery. Vlastne ten problém samotný je ten, ako na to poukázal aj riadiaci výbor, že tu máme veľké rozdielnosti v názore, pokiaľ ide o generálny riaditeľ Olafa, pokiaľ ide o ten výbor, pokiaľ ide o vnímanie úlohy takéhoto dohľad, dozorného výboru. To je vlastne problém samotný. A to už celé roky sa vlastne vedie k zlým vzťahom, zlým, zlému manažmentu a my ako parlament musíme robiť všetko preto, aby tu bola dobrá kontrola, aby tu bol dobrý dozor nad OLAFom a nemôžeme to jednoducho nechať v takomto stave. To je x tá rozpráva k ročnej správe a my potrebujeme dobrú rozprávu s generálnym raditeľom, čo je však dôležité, aby aj komisia aby sme jej pripomenuli, že má určitú zodpovednosť pani komisárka Georgieva, pretože ona jednoducho má kontrolu nad chodom práce OLAFu a ten dokument, ktorý sme tu dnes dostali, to je vlastne, pokazuje na to, že jednoducho sa musí urobiť. Ďakujem ďalším rečníkom, je pani Ajala Sender, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Takže Chcela by som povedať, že mi je ľúto, že máme málo času pre diskusiu. Boli by sme potrebovali viac času, aby sme sa mohli venovať trochu detálnejším otázkam, pretože tie informácie, ktoré tu máme, potrebujem skladka na to viac času. Pani predsednička, vy a pán Stas ste práve povedali, že by sme mali hovoriť s pánom generálnym rejiteľom bol prizvaný na toto zasadnutie? Veď normálne by to bolo bývalo tak, že by bol prišiel, bol by prizvaný. To znamená, keď hovoríme o takýchto záležitostiach. Takže možno aspoň zo strany dvorilosti, zo strany parlamentu by bolo dobre, ak by bol býval prizvaný. A teraz ešte jeden krok späť. Chcela by som vlastne vedieť, o čom tu hovoríme. OLAF a dozorný výbor OLAFu. Pán Brune, generálny riaditeľ OLAFu, Zase pán López, riaditeľ toho výboru a svojho času v minulosti sme tu mali rovnaký problém. Žiadalo sa personálne, nedostali ho. Žiadal sa tu prístup k dokumentom a ten nebol poskytnutý a vtedy sa tu poukázalo, že chybu mal dohľad, dozorný výbor. Potom sa urobili určité zmeny. Vy, pani predsednička, ste povedali, že potrebujeme deontologický etický kód, ktorý by garantoval vlastne prístup osôb k týmto prípadom a aj tie podniky, aj k tým podnikom vlastne, ktoré sa takýmto spôsobom preskúmávali a vlastne takéto filtrované použitie správ OLAFu už neberie tieto veci do, do úvahy. Niekedy OLAF kritizujeme, niekedy ho využívame. Dozorný výbor vždy má zabezpečiť nezávislosť uh, OLAFu, to znamená hájiť ho, nie ho napadávať. Ale zdá sa, že už niekoľko rokov e, sú tu iba útoky na OLAFa práve mal byť zárukou určite nezávislosti a práve preto potrebujeme, aby bol súčasťou OLAFu. Ja by som, ja chápem, pán Stas, že sú tu určité možnosti stretu záujmov. V svojho času títo dva ľudia boli priamými konkurentmi a teraz sú vlastne členom takéhoto dozorného výboru, takže dochádza tu k určitým tenziám. Ale ako som už povedala, vôbec to nesúvisí s tým, že dozorný výbor by mal byť súčasťou OLAFu, pretože ak nie, tak nebude mať prístup všetkým tým dokumentom. My sa snažíme OLAF vylepšiť, pokým nebudeme mať európskeho prokurátora. Ako náhle však dozorný výbor nebude súčasťou OLAFu, tak bude mať oveľa menší prístup k dokumentom a bude to ešte problematickejšia záležitosť. Ja si myslím, že teraz tým hlavným problémom spôsob, sú vlastne jednotlivci a ja by som bola rada, ak by ten mandát pána Piostyho viedol k tomu, že by sme za pomoci parlamentu dosiahli narovnanie týchto vzťahov, ktoré tu sú. pretože tie útoky, osobné útoky vedú iba k problému. No takisto som sa chcela spýtať, či dozorný výbor sa zaoberal aj otázkou filtrovaných správ. Vieme, že niektoré e, unikli, boli to kľúčové dôverné údaje a napriek tomu sa dostali von. Videli sme ich nielen tu, ale aj inde. A ďalšia vec, ktorá sa tu ešte objavila, Niektorí z vás už na to poukázali. Hovorili, že na tom pracujeme už relatívne dlho, že tu ide o to, že sa zverejňujú správy z minulosti, ktoré vlastne boli ukončené pred 8 rokmi. Vtedy tu došlo k nejakému rozhodnutiu a teraz sú tieto prípady zverejňované, ako keby išlo o niečo nové. No, s tým by sme možno tiež mali niečo urobiť a ja som požiadala ombudsmanku, aby sa upozorňovalo na to, keď sa táto stará správa zverejňuje, že ide o starú správu, že sa nemôže použiť ako niečo, čo Olaf práve vyhotovil. A chápem, že sa zverejňuje, ale treba na to poukázať. Takisto som sa chcela spýtať jednu otázku. Vidím, že v tej žltej časti správy, v tom strednom stĺpčeku sú odpovede Olafu, ale neviem, či sa to týka všetkých vašich otázok. A bolo by dobre, ak by som ich mohla preštudovať. A posledná vec. Máte požiadavky aj na individuálne preskúmávanie prípadov. Myslím, že to si vyžiada veľkú diskusiu a my nechceme druhý OLAF. Váš výbor má konkrétny mandát a hájiť nezávislosť OLAFu. A pok- pokiaľ ide o generálne riaditeľa a ďalšie inštitúcie, napríklad parlament. To je vaša úloha. A teraz tu máme takú situáciu, že Olaf už nemá nikoho, kto ho bude brániť, pretože sa jednoducho stávame proti nemu. Ide tu o politické rozhodnutie, ktoré má potom dopad na nás všetkých, pretože generálny riaditeľ takisto zastupuje všetkých zamestnancov a Zdá sa, že vlastne sa tu predlžujú tie historické problémy OLAFu a bolo by dobre, ak by výbor nových členov OLAFu vyzeral tak, že sa budeme snažiť nájsť profesionálov, ktorí budú úplne nezávislí a neutrálni a nebudú prepojení ani s OLAFom, ani s eh, inými inštitúciami. Pretože ja si myslím, že tu je dosť inštitucionálnych problémov, ktoré majú vlastne aj vplyv na schopnosť OLAFu a tohto výboru postupovať dobrou prácou. Pani kolegyňa, vy ste ma oslovili. Chcela by som povedať, že členovia výboru majú nejaké stanovisko a už vôbec nie v tom kontexte, že by v minulosti boli v istom výberovom konaní na generálneho riaditeľa. Už ste raz takto spomenuli, ale chcela by som povedať, že tomu jednoducho tak nie je. A to nie je názor tohto výboru, ktorom sme, to je váš jediný názor. Možno niektorí vaši kolegovia vás podporia. Nepozvali sme pána generálneho rejiteľa z jedného dôvodu, pretože jednoducho nemali sme dobrú skúsenosť naposledy, ale uistujeme vás, že my sa snažíme o dialog aj s ním, aj pani podpredsedničku komisie Gorgiovu sme neprizvali. A chcela by som povedať, že Olaf sleduje už 11 rokov. A to, čo sme tu teraz dostali, jednoducho v porovnaní s tým, čo tu bolo v minulosti, že to nesúvisí. Skutočne to nesúvisí a preto by som chcela, aby sme sa pozreli na tie záležitosti, ktoré sú tu prezentované. Vychádzam z toho, že toto kolo absolvujeme aj s pánom Kesslerom. Ďalším rečníkom je pán De Jong. Ďakujem pekne. Musím povedať, že hneď na úvod sa musím ospravedlniť za neskorší príchod. Správu som však e, čítal a vypočul som si časť prezentácií. Je naozaj šokujúce, čo tu e, počúvame. Samozrejme, že je to prepojené s e, minulosťou, nie pokiaľ ide o prípady, ale pokiaľ ide o atmosféru. A to mi robí veľké problémy. Že sa tu proste točíme do kruhu, Teraz pravdepodobne bude rozprava s generálnym riaditeľom, ktorá bude nekonečná. Ale aj minulé, po minulé roky tomu tak bolo. Domnievam sa, by sme čo najskôr mali hovoriť s komisárkou. A keď reakcie zo strany komisie nebudú vedieť viesť k cieľu, a keď všetko sa bude len odsúvať, Musíme predsa hovoriť e, i s rozpočtom o rozpočte na rok 2016. Nemôžeme predsa e, chodiť stále dookola akoby okolo horúcej kaše. Obsahovo poviem dve veci. Keď hovoríte o, e, o parlamente, tak v Holandsku to vyzerá napríklad tak, že ministra jednoducho pošlu domov, ktorý je tu zodpovedný je to naozaj veľmi vážne a osobitne, pokiaľ ide o, o pani komisárku, je to jej zodpovednosť, jej vedenie, s ňou t, e, treba hovoriť. Po druhé potom, hovorilo sa tu o, o prípade, kedy jeden z e, informátorov dal informácie tomuto dozornému výboru Prebehli rôzne podujatia tu v parlamente. Informátori by mali byť dobre chránení a mali by, e, mali by sme ich brať vážne, pretože takto sa e, zistí veľa prípadov. A ja očakávam od Olafu, že jednoducho sa angažuje e, a e, dôležité informácie sa snaží dobre využiť, ale reakcia OLAFu bola, že vlastne vyšetrovací výbor, ne, e, respektíve dozorný orgán nemá s tým e, čo robiť a jednoducho sa veci zamlčia. Ale to nie je dobrá, príklad dobrej komunikácie. OLAF sa domnieva, že dozorný výbor sa nemá zaoberať jednotlivými prípadmi, prípadmi, ktoré sa ešte riešia to môžeme e, diskutovať s Olafom v komisii, ale úprimne povedané skutočnosť, že sa neberie vážne informátor, no už tak to je veľmi, veľmi šokujúce. Chcel by som sa pridať i k poved- tým rečníkom, ktorí povedali, e, napríklad pán Sarvam alebo pán Stás, ktorí hovorili o, o tom, že sme solidárni s dozorným výborom a je naozaj škoda vypočuť si, že tu nie je konsenzus v našom výbore. Pani Ayala Sender chcem ešte povedať, že je tu naozaj kríza v dôvere. A to musíme vyjasniť s pani komisárkou kolega Vele. Ďakujem za slovo pekne. Ďakujem dozornému výboru za správu, ktorú sme dostali. Ako dobre viete, moja politická delegácia je v tomto parlamente nová. Ja potrebujem teda všetky materiály, aby som mohol urobiť objektívnu analýzu analý- OLAFu. E, OLAF, ktorý je predsa nástrojom tohoto parlamentu a komisie. má množstvo otázok a pochybností. Ale nie je tu nikto z OLAFu, aby som mu tieto otázky mohol položiť. To, čo povedal pán Sarvama, kolega Bart a ďalší, to všetko sú veci, s ktorými súhlasím, ale nemôžem len slepe dôvor, slepo dôvorať tejto správe, ani tomu, čo hovoria kolegovia. Mám totiž otázky a chcel by som dostať príležitosť tieto otázky položiť niekomu z komisie, pretože obvinenia, tu, ktoré tu zazneli, sú naozaj závažné takisto úvahy, ktoré sa týkali ochrany finančných záujmov. To sú veľmi dôležité informácie. Musíme zabezpečiť funkčné, efektívne kontroly. Ale ako som povedal, som tu nový a nemám teda ešte príležitosť, nemal som e, možnosť realizovať analýzu, nemám dostatok informácií. Poznamenal som si množstvo otázok a dúfam, že budem mať e, možnosť položiť ich niekomu z OLAFu, keď to bude nejaké vypočutie. vypočutie kolegyňa Schmidt. Ďakujem, pani predsednička. Zo pár na úvod. Ja osobne nemám nejakú minulosť s Olafom, preto je to pre mňa ešte zaujímavejšie než e, pre ostatných kolegov. Druhá vec, pani Ayala Sender, ja nechcem žiaden e, Olaf dvojku a potom e, ide o kolegov z dozorného výboru vy, je naozaj zaujímavé, aký ste otvorení a úprimní. To tu nezažívame často. Len sa pridám k predrečníkom. Nebudem opakovať povedané. Jednoducho ja sa chcem vedieť spolahnúť na OLAF. Nechcem e, sama byť nútená rešeršovať a fungovať ako detektívka. Ja chcem, aby to, čo robí e, Olaf robí, aby to, bolo, aby to fungovalo a keď ho kontrolujeme, aby to malo e, e hlavu a aby to, aby to, aby, aby proste sa veci nediali neúprimne. Mám tri otázky. Poprvé, ako môžeme teraz tomuto šialenstvu, o ktorom sme počuli, ako sa k tomu máme postaviť ako parlament. Čo my ako parlament môžeme urobiť proti tomu, alebo teda aby tento stav pre, pretrvával a za to, aby sa to zlepšilo a koho na to potrebujeme, aby sa to zlepšilo k dobrému do takej miery, že Allah bude robiť to, na čo to vlastne je a že kolegovia a kolegyne z dozorného výboru budú môcť robiť to, na čo boli nasadení. A ďakujem. Next of the list is the Kollegin Novakov, bitte. Ďalším rečníkom je pán kolega Novakov. Ďakujem za slovo. Skutočnosti, ktoré povedal e, e, pán Sarvama, vedú k obavám. E, počul som viaceré názory na to, ako má fungovať dozorný výbor OLAFu. Má snať chrániť alebo kritizovať aktivity. Ja nesúhlasím, nie, má to byť objektívne. Európsky občania si e, zaslúžia objektívnu ochranu ich daňových prostriedkov. Pán Sarvama citoval e, paragrafy prijatých e, predpisov a nariadení a ak je tu porušenie týchto pravidel, to nie je to len dôvod k obavám, je to naopak problém veľký. A ďalej potom parlament, ak bol zavádzaný na tejto úrovni v takýchto, pri takýchto dôležitých informáciách, aktivity OLAFu a výsledky, tak máme tu veľkú výzvu, výzvu naozaj, na ktorej treba pracovať. A teším sa veľmi na ďalšie kroky, E, dozorného výboru a určité vysvetlenia tých slov, ktoré tu zazneli v tomto výbore, pretože naozaj nemám veľké skúsenosti, ale mne to dáva súčasne určitú slobodu, e, pohľad z hora a ľudia si nielen zaslúžia e, jednoducho potrebujú objektívnu ochranu svojich prostriedkov. To je predsa eh, hlavná práca Olafu, ale zrátajú s nami, aby sme sa pozreli, ako veci fungujú a ak vidíme veľké problémy zo strany inštitúcií, eh, eh, treba si klásť otázky. Nechceme, nechceme bojovať proti iným inštitúciám, ak tieto otázky e, útočia na tieto inštitúcie. Ide to len o e, nie tieto inštitúcie, ale ich vedenie alebo ich aktivity. Ďakujem. Ďakujem a ďalším rečníkom je pán kolega Gajer. Kolegyne, kolegovia, určite poznáte všetci americký film. A každý deň sa ráno budí svišť, kde je tam hlavný hrdina odsúdený zašívať znovu a znovu jeden deň. Tie, tie, tie e, výhrady výboru nechcem teraz riešiť do detajlov, to už povedali kolegovia chcem len povedať nejaký taký procedurálny návrh. V súvislosti s tým, čo tu už hodinu a 15 minút na verejnom vypočutí alebo verejnom sedení vypočujeme závažné výhrady voči inštitúcii, ktorá má bojovať proti, proti e, podvodom, tak to, toto výrazne poškodujeme. Poško, tejto veci naozaj škodí a možno je to niekoho i zámer. Ine, ty si povedala, že nebol pozvaný e, generálny riaditeľ, lebo boli s týmto skúsenosti, ako si to ty formulovala. Moje ale skúsenosti boli tie, že po výpovediach generálneho riaditeľa Kesslera mnohé tie výhrady neboli také jasné, ako predtým sa javili. A teraz, pokiaľ ide o zaobchádzanie s touto správou, mám následovný návrh. Nemyslím si, že nám pomôže, keď budeme ďalšiu hodinu v tomto výbore kde kolegovia kolegovia majú svoje e, úvahy, ktoré len opakujú a generálny riaditeľ potom bude mať 20 minút na odpoveď, že by to bolo užitočné. Ja by som navrhol, že tie výhrady, ktoré tu sú v tejto správe, aby, aby sme ich skompilovali, dali dohromady, určite ho pán Kessler dostal, aby sme mu dali možnosť k písomnému stanovisku. A keď si tie prečítam, jeho písomné vysvetlenie, vrátanie jeho postojov k tým výhradám, že tu došlo k porušeniu pravidel, tak potom budem ďalej v tomto výbore rád diskutovať. Pre mňa je problém tu na verejnosti takto OLAF v tejto forme e, na ne, naň útočiť, bez toho, že by mal vlastne možnosť v tomto výbore paralelne e, sa obhájiť alebo zareagovať na tieto e, výhrady. Pán kolega Pirinsky. Ďakujem. Som presvedčený, že všetci prítomní súhlasia s tým, že sú tu dva, e, dva bloky problémov, ktoré tu máme. Jeden sú otázky vecné, ktoré sa diskutovali, pokiaľ ide o obsah správy, o ktorej tu hovoríme. A je možné, že tento obsah má veľkú mieru vieryhodnosti, môže byť, že je správny, správna, ale potom je to ešte druhá skupina otázok. A to sú procedurálne témy. Ja osobne som nie v stave pochopiť, ako je možné mať takúto diskusiu e, za prítomnosti len jednej zo, e, zo strán. To je nepochopiteľné. E, história tých minulých výmen názorov nahromadenie frustrácie či akýkoľvek, akýkoľvek ďalších emócií, to je nerelevantné, ako povedal pán Savarma na úvod svojho stanoviska. Toto jednoducho nie je eh, ako, ako, akékoľvek pravidelné stretnutie. Toto je výnimočné stretnutie, pretože eh, výrazné obvinenia sa predkladajú. A ja osobne nerozumiem, ako vy ako predsednička, vy pr- môžete predsedať tomuto postupu. Ďakujem. Rada e, na to zareagujem. Keď sme robili program, sme nepoznali tieto výhrady ani tú správu. Len sme vedeli, že dozorný výbor vydal výročnú správu a že túto výročnú správu chceme diskutovať. A ja navrhujem, aby výbor e, to diskutoval so samo, e, navrhla som, aby sme to diskutovali s tým výborom a nie s riaditeľom nikde som nepoznal, že by ten, do, nad ktorými vykonávaný dozor sa hneď aj reagoval. Viem, že kolega e, Gajer, e, mu to bolo známe, je to známe a my samozrejme, je tu teraz tá správa, teraz sme ju ďalej sledovali a jednoducho sú v nej ďalšie časti, ktoré sú ktoré musíme súrne e, diskutovať s riaditeľom, ale chcem poukázať, ako prebehli diskusie odtedy tie sa skladali z viacerých prísľubov a avíz. Jednoducho e, sa to tvoje, to tvoje porovnanie s tým filmom, neviem, neviem, je, je, to, je to spor medzi stranami takto. E, Olaf nevníma to, to, toto nariadenie. My nie sme my nie sme e, e, arbitráž, ktorá by, e, by to riešila. Dozorný výbor pri, má mandát a poviem podľa prísahy plní. Nie je to otázka, komu veríme viac či menej. Máme tu na stole výročnú správu a tá hovorí naozaj alarmujúce veci o fungovaní tohoto úradu a sú tu veci, ktoré my jednoducho ako parlament tiež sme podľa, podľa nášho slubu máme riešiť. Doba vyšetrovania v správe e, e, generálneho riaditeľa OLAFu bola oslavovaná ako jeden z najväčších úspechov a teraz musíme zistiť, že tieto úspechy e, vznikli kvôli výrazným štatistickým e, manipuláciám. Tých 423 prípadov tam tiež bolo, keď si to hovoril, takže som si to vtedy uvedomila. Nevedela som vtedy, že môžeme mať štatistickú manipuláciu. Veci sú vlastne je nám jasnejšie, než by sa nám páčilo, ale napriek tomu je to otázka, ako pôjdeme ďalej. Slovo má kolega Sarmana. Thank you. A groundhog... Ďakujem. Toto je eh, vážny deň a ja som už to unavený. Tie obvinenia. Tak my sme tu na to, aby sme diskutovali o správe dozorného výboru. A to robíme. A ja v tej správe nevidím žiadne obvinenia. Ja tam vidím fakty, zoradené jedny za druhými, príležitosti pre e, generálneho riaditeľa OAF, aby odpovedal na otázky, ktoré mu predložil dozorný výbor. Mal príležitosť, pán Kessler, aby ho odpovedal a neodpovedal dozornému výboru. My sme tu na to, aby sme diskutovali o správe a od to aj robíme. A pán Kessler um, E, že, my, že my hovoríme vlastne za chrbtom pána Kesslera. Prosím vás, veď toto e, zasadnutie je verejné a prenášané. Ja si myslím, že on ho sleduje. Ja nerozumiem, prečo kolegovia hovoríte o obvineniach. Ja som veľmi jasne povedal, že e, vo svojom vystúpení som nehovoril o obvineniach. A to, čo som urobil, je, že som požiadal, aby sme si prešli záznamy toho, čo pán Kessler verejne povedal k téme otvorenia a ukončenia prípadov a, a k štatistickým údajom. To som povedal. To sú veci, ktoré sú zaznamenané. To je na videozáznamoch, možno, že by sme si to mali prehrať. Nikto tu nikoho neobvinuje to ani nie je naša úloha. To nie je ničia úloha. Ja súhlasím s pani predsedničkou, keď hovorí, že my nie sme sudcami, aby sme vypočúvali e, tých, ktorí sú za, ktorí sú proti. E, je, nie som si istý. E, niekto tu hovoril o osobných otázkach. Toto nie sú osobné otázky. Tu ide o inštitúciu Európskej únie. To je inštitúcia, ktorá má e, e, vlastne chrániť práva občanov EÚ. A to špecificky v e, používaní peňazí daňových poplatníkov. Ďakujem. Kolegyňa Najlova. Nejde o pána Kesslera, ide o Olaf. A dozorný výbor nie je len tak niečo. To je dozorný výbor Olafu. Tu ide o transparentnosť. A to preto, lebo ide o občanov EÚ, ktorí majú právo na to, aby sa dozvedeli o tom, čo sa deje v takej inštitúcii ako OLAF a majú právo sa to dozvedieť od dozorného výboru ktorý má chrániť jeho nezávislosť a nie útočiť na Olaf. A to je náš spoločný záujem. Ide o práva a, a ide o záruky. My eh, hovoríme o inštitúcii a nie o pánovi Kesslerovi. On je riaditeľom tejto inštitúcie, ale aktivita dozorného výboru tiež nie je aktivitou jednotlivých osôb. To je vlastne aktivita výboru. Mm, ale ja tiež chcem vyjadriť protest, že riaditeľ nebol pozvaný, lebo mm, pri posudzovaní je to tak, že osoba sa môže vyjadriť. A ja si myslím, že táto diskusia v očiach občanov nie je správna, lebo chýba tu druhá strana. A tu potom dochádza k manipuláciám. Ja som nemala prístup k tej správe. Vy možno áno, ale ja som ju dostala dnes ráno. Ja som eh, si to nemohla preštovať, ale to ste nám mali včas poslať. Vy ste to neurobili. To je veľmi dôležitá správa. Bolo jasné, že budeme hovoriť o Olaf a hm, preto by tu mal byť zástupca Olafu ja mám aj otázky, by som rád tie otázky položila. Podobne ako e, v prípade účtovného dvora. Pani Grosel, ja, ja chcem, aby sa ľudia dozvedeli, ako sa veci majú. Teraz tu máme dozorný výbor, tak E, tu vlastne vidíme, že tu ide o jednu inštitúciu a tá musí mať vlastne možnosť reagovať, odpovedať. Pani predsednička prerušila rečničku a pokračuje predsednička. V, e, v piatok e, sme zaslali tú správu pred Štrasburským týždňom, takže už pred dvoma týždňami sme správu zaslali tým chcem povedať, že tá správa bola k dispozícii. Ja som ju nečítal, ja som ju čítala cez víkend teraz, ale e, všetci túto správu dostali a všetci poslanci si ju mohli preštudovať. A samozrejme, budeme o tom hovoriť aj s generálnym rejčelom. Ale ja žiaľ nemám dojem, že generálny riaditeľ bude súčasťou tohto riešenia. Ehm, teraz by som ehm, požiadam pani Georgiev, aby na zasadnutí za zatvorenými dverami podala vysvetlenie. Teraz chcem odozdať slovo predsedovi dozorného výboru, pánovi Piesti. Nech sa páči. Nie som si istý, či to dokážem zhrnúť. Správa je obsiahla a dúfam, že je ale jasná. Sú tu niektoré jasné otázky, na ktoré by som rád zodpovedal a potom dám e, e, slovo kolegom pán Dema. Myslím, že chcel niečo odpovedať. Pokiaľ ide o postup, nie v Európskom parlamente, ale v dozornom výbore zaznela otázka, My sme oznámili stanoviska, ktoré, ktoré sme dospeli OLAF a OLAF mal možnosť vyjadriť sa a na webovej stránke OLAFu a myslím, že to je jedna z vecí, ktoré sa teraz zlepšujú, to je náš konzultačný proces a to sa deje v súlade alebo v súhlase s OLAF. Niektoré tie stanoviská e, e, sú teda k dispozícii na webovej stránke OLAF. Každý si ich tam môže preštudovať. A teda ospravedlňujem sa, že nie sme úplne konzistentní, teda nie všetky odpovede OLAF sú v našej správe, niektoré sú len na e, webovej stránke. Teda ak je to verejná e, téma, tak je to na webovej stránke, ak nie, tak potom sa na to vzťahujú prísne pravidlá utajenia. Takže mnohé odpovede sú na webovej stránke a v budúcnosti budeme veľmi pozorní E, nechcem povedať, že v minulosti sme neboli, ale e, chcem len poznamenať, že sa to zlepšuje. Tá druhá vec. Dozorný výbor e, sa nevenuje jednotlivým prípadom. Tie nejasnosti vyplavujú z toho, čo zaznelo v tejto diskusii. My nemôžeme byť sudcami, len otvárame témy. My máme obhajovať nezávislosť OLAFu, ale my sme aj na to, aby sme monitorovali e, e, pravidlá OLAFu teda, a trvanie vyšetrovaní. Teda my máme tri zodpovednosti a my si musíme vyjasniť, ako ich máme plniť. V pôvodnom naredení OLAF to bolo v dobe Santerovej eh, komisie a tej rezignácie. Eh, teda tam išlo o právo OLAFu vyšetrovať a eh, dozorný výbor vlastne ako by mal obhajovať generálneho riaditeľa ale to už nie je e, e, jediná úloha dozorného výboru a to sa musí vyjasniť. Samozrejme, jednotlivci e, v dobrej viere môžu prísť s niektorými témami. My ako kolegium to robíme, ale pretože hovoríme o inštitúciách, tieto veci nemôžu závisieť od jednotlivcov. Tu ide o inštitúcia, to sú vážne témy. Ďalší bod. Keď budete počuť odpovede OLAF, tak sa dozviete, že niektoré e, pasáže legislatívy nie sú úplne jasné. E, my vo výbore máme právnikov, ja som právnik a niektoré interpretácie sú predmetom diskusí to sa týka aj napríklad e, dostatočne dôvodného podozrenia v tých 223 prípadoch. V neskoršom nariadení e, OLAF tam nie je už slovné spojenie sufficiently serious, dostatočne závažný tam sa hovorí len o podozrení. A my sa nezhodujeme s Olafom na tom, či sa judikatúra vzťahuje alebo nie. A e, naša interpretácia je, že, že e, súdny dvor si to nevymyslel z ničoho, ale e, e, e vlastne koná na základe e, zmluvy tak by sa to malo interpretovať takto. Ale sú tu určité nuancy v tejto téme. No a potom k štatistike. Chcem pripomenúť dva body, dôležité body. Je to na vás a na inštitúciách, či urobíte záver, že ste boli e, zavedení alebo nie my nechceme hovoriť čisto zavádzajúce informácie, nie. My sme proste prešli štatistikami a my hovoríme o našom náleze. E, sú tu rôzne dimenzie, ktoré je potrebné zvážiť e, pri celkovom pohľade. No a ďalší bod. Chcem upriamiť vašu pozornosť na to, že my pokračujeme v našej práci e, so štatistikou a a to aj na žiadosť OLAF a podporuje nás aj komisia, takže budeme pokračovať v našej práci, ale hm, v záujme budúcich zasadnutí musíme vždy hovoriť neutrálne. Chcem pripomenúť, že dozorný výbor má aj právnu úlohu, ak by došlo k disciplinárnym e, e, postupom. Takže my máme aj právnu úlohu a my musíme zachovať našu neutralitu. No a tá posledná vec, a to je možno trošku osobná vec, s kolegami som si to neprediskoval, ale odvážim sa povedať. E, Ja myslím, že budeme trošku prekvapení dnes večer, keď sa zídeme, že e, nás odrazu vnímajú ako stranu konfliktu, lebo my nechceme byť e, ako strana konfliktu, my chceme byť nezávislí. Ďakujem e, vám, vážne členovia výboru, za možnosť predložiť túto správu. Nech sa páči ešte kolega. Ďakujem, ďakujem. Ja by som chcel ešte dodať niečo dôležité. Chcem zdôrazniť, že ako dozorný výbor my hovoríme fakty a, a my nie sme stranou sporu. My sme pečlenný orgán a to je dôležité si uvedomiť. A, a teda my sme orgán a nie jednotlivci. My sme objektívni a nestranní. A toto sa nestalo prvýkrát ja by som chcel pozvať členov parlamentu, ak majú obvinenia proti mne alebo iným členom, prosím, aby ich vyjadrili. Ak ich nevedia sformulovať, prosím, aby ukončili e, e, tieto obvinenia. Ja mám záujem o Európu a ja musím obhajovať povesť Európy ak môžete dokázať svoje obvinenia, nech sa páči, ja ich akceptujem. ale ja nestrpím e, takéto neodôvodnené obvinenia. Ďakujem za vašu pozornosť. Áno, tento názor s vami zdieľam a je mi ľúto, že už sa to deje dožikrát. Chcem sa vám za vašu ťažkú prácu poďakovať v mene nášho výboru. Ďakujem za to, že ste nám poskytli pohľad do práce OLAF. Bez vás by sme tento pohľad nemali. Vieme, aké je to náročné už po minulé roky. A vy ako profesionáli v oblasti práva a policie v členských štátoch ste na seba prevzali túto úlohu a túto službu na úrovni EÚ. A E, nenecháme vás osamotených v tejto úlohe. A mm, dúfam, že sa e, nám podarí na večerné prijatie prísť e, na čas. A máme už meškanie polhodinové, ale prejdeme teda k ďalšiemu bodu. Jose Manuel bude hovoriť o rozpočtovom procese práce na rok 2016. E, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Budem sa snažiť byť veľmi stručný. Mojím cieľom je naozaj riadiť sa vašimi radami, aby sme mali rozpočet lepší. Rozpočet už má veľmi direktívne línie, ktoré boli prijaté v pléne Chceme tie tzv. 3 Ečka, e, zamestnanosť, e, podniky a podnikateľstvo, e, chceme sa zamerať na programy ako je Kosmos, Horizont 2020, čiže Erasmus, čiže príslušný okruh. Chceme vnútornú solidaritu, sociálnu koheziu, otázku politiky kohezie. To je pre nás dôležité a tiež solidarita externá. To je oddiel 4 a nezabúdajme i na to, čo sa deje inde, mimo našich hraníc. Samozrejme, že táto solidarita sa spája ešte s ďalšou vecou, ktorú chceme, s bezpečnosťou. Hovorím o našich prioritách, a hovoríme i o princípe, že problémy, ktoré sme mali, sa vyriešia v roku 2015. Hovoríme o otázke platieb. Občanom treba vyslať posolstvo, e, čo môžeme urobiť. A otázka e, platieb je pre inštitúcie hambou. Nemôžeme o tom totiž diskutovať, pretože hneď je to prípad, ktorý e, nemôžno diskutovať, pretože to, o čo tu ide, že za čo sa tu, e, čo, k čomu sa tu zaviažeme, k tomu treba mať i riešenie, e, riešenia. To, čo autorizujeme, to, čo vyčleníme, treba i zaplatiť. Treba ísť príkladom. V každom prípade práve z tohoto dôvodu chcem povedať, že otázka platieb nesmie byť problémom Očakávame, že tento rok, e, nie že by sme ten problém vyriešili, ale mali by sme nájsť riešenie, aby sme e, nebránili rozpočtu 2016, e, aby sme naozaj do, e, rešpektovali kompromisy. A je to práve tento rámec s otázkou platieb, ak chceme byť e, úprimní, ak chceme vyriešiť otázku platieb, e, čo naozaj potrebujeme, sú prostriedky čerstvé na túto otázku pladeb. Je to otázka, ktorá je tak povediac e, v politikou kohézie, ale nie je to kvôli politike kohézie, je to kvôli Eh, je kvôli úspechu. Rada eh, akceptuje záväzky, dúfajúc, že to nebude fungovať, že vlastne nebudú potrebovať platiť. Ale keďže politiky eh, bežia, a to, čo je už vyčlenené, samozrejme budú potrebovať e, platby, ktoré boli prijaté. Platby sú predsa následkom záväzkov. E, myslím, že teraz tá situácia je je jasná, že nie je to, nie je to záver, ale že určite nájdeme kompromis, komisia nám určite odprezentuje e, plánu pladieb. ale dokonca aj v tomto pláne na konci tohto roku budeme mať 20 miliárd nezaplatených. To, to je naozaj, naozaj veľa a v roku 17 eh, eh, ďalšie 2-3 miliardy. Toto sa však deje, pretože programy nie sú vlastne, nefungujú tak, ako by mali fungovať je jednoduché nespustiť program a potom si povedať, že nepotrebujeme prostriedky na to, aby sme sa konfrontovali z toho, čo je nezaplatené. Treba rešpektovať pri, pri dané sľuby. A sú to potom pravidlá, ktoré sme predsa prijali a sú to tiež pravidlá, nie je to, nie je to nerovnosť, nie je to nelegálnosť. Pretože napríklad v politike kohezy všetci vieme, že máme pravidlo teraz N plus 3 a tiež, som vám, tiež by som chcel hovoriť o kalendári, agende. Komisia 27. mája bude prezentovať plán rozpočtu, návrh rozpočtu, pilotné projekty a, a prípravné akcie musia byť pripravené do 4. júna. 17. júna to je e, e, lehota na prijatie e, mandátu pre trialog 22-23 jún a v plene to potom bude v júli. 3. septembra treba predložiť pozmeňujúce návrhy pre politické skupiny a poslancov, ale se, september E, je uznesenie pre oktobri e, sa bude hlasovať o pozmenujúcich návrhoch 12 až 13. E, oktobr sa bude hlasovať o uznesení a 29. oktobr až 18. novembra budeme mať zmierovanie. Pokiaľ ide o otázky stýkajúce sa e, kde máme program, kde máme viacročný finančný rámec. Zamýšľame navýšenie Európskeho informačného programu proti podvodom na podporu aktivít na ochranu záujmov finančných záujmov EÚ 2016. To sa, čo sa zamýšľalo, bude mierne navýšenie a pokiaľ ide o programy proti podvodom, to, čo sa zamýšľalo, predstavuje mierne zníženie v rámci finančného rámcu e, viacročného. V tomto štádiu teda by som tiež chcel si vypočuť vaše, vaše rady, vaše návrhy, aby sme mali čo najlepší rozpočet, kde i my chceme e, finančnú disciplínu, ale i čiastky, ktoré tieto programy naozaj potrebujú. Ďakujeme a ďakujeme tiež za trpezlivosť. Ako spravodajkyňa by som rada vyjasnila niekoľko e, prvkov. Už som vám zvarila teda naše stanovisko, ktoré, ktoré zverím, e, sa ešte pripravuje. Tento toto stanovisko ja pokiaľ ide o dozorný výbor, sekretariát, OLAF, to sa vráti tento rok. E, potrebujeme naozaj e, trvať na rokovaniach, aby sme boli úspešnejší než pred rokmi. Videli ste, že tieto rokovania sú veľmi dôležité. Toľko môj, moja prvá odpoveď. Ďalší bod potom to je uznesenie o absolutóriu hlasovanom pred týždňom v pléne. Prognóza na eh, cash flow, na platby komisie, to je jeden z bodov, bod 34. A potom ďalej viac transparentnosti u finančných nástrojov. A tu skutočná lehota a spolmiera spolufinancovania, to všetko chcem integrovať do uznesenia a tiež systém sankcií, pokiaľ ide o reporting týkajúci sa inštancií členských krajín, kontrolné a systémy a systémy riadenia. To je e, rozhodujúce tie najdôležitejšie veci pre nás pri spravovaní európskych fondov. Tu je i najviac problémov. A pokiaľ ide o zahraničnú politiku, treba zdôrazniť, že každý rok naši veľvyslanci musia robiť správy, ktoré treba zlepšiť. Tieto myšlenky sme e, zlepšili. To sú tie kľúčové indikátory výkonu. Pokiaľ ide o zamestnanosť, o sociálne veci, boj proti nezamestnanosti, integráciu Rómov v členských krajinách, tu fondy nie je to jasné, do akej miery a aké fondy sa použijú. Tu opätovne predložím pozmeňujúce návrhy. Toto boli moje body, kde budem konať a chcem vám ich naozaj e, povedať, pretože to sú veci, e, ktoré sa budú hlasovať potom v plene. Kolega Gajer je ďalším rečníkom. Ja, Ďakujem pekne. Ja vo výbore pre rozpočet som tieňovým spravodajcom za našu politickú skupinu. Mali sme tu návrh od kolegu Fernandeža, ja som to teda prezentoval solidárne a momentálne e, tu hovoríme o návrhu rozpočtu, ktorý ešte nemáme k dispozícii, takže trochu to je ako keby sme naslepo robili, Máme určite očakávania, ale pokiaľ ide o postup, tak je to dosť také prekvapujúce, že výbory, nehovorím teraz o kontrolnom výbore pre rozpočet, ale napríklad výbor pre priemysel, kde takisto pracujem, tak tam sú stanoviska správam, ktoré ešte nie sú vôbec pripravené, ale to je iba okrajovo. Pokiaľ teda ide o platby, tie nás budú zaujímať a ďalej. Nikdy, peniaze nikdy nie je dosť a komisia môže teda mať prospech z toho, že platby, ktoré sú naplánované na tento rok, ešte nie sú splatné, pretože vlastne projekty z nových štruktúrálnych programov mali byť teda zaplatené, ale ešte, ešte neexistujú. To trochu upokojuje radu, pretože tieto peniaze sa dajú využiť na vyriešenie platobných problémov, ale euro sa dá vynaložiť iba jedenkrát. A keď sa už plánuje e, taký program, že budeme s jedným eurom platiť aj program ako aj splácať dlhy, tak potom uvidíme, čo nám ostane na konci. A kolega Fernández má pravdu, že vlastne platobné problémy budeme musieť veľmi detálne sledovať. Hoci teda navyše ešte mám obavy, že tie tri Ečka, o ktorých kolega Fernández pravidelne hovorí, sa v štruktúre rozpočtu nepretavia tak prominentne, ako to on často pre, prezentuje. Hovoríme tu o fondícia, vieme dobre, že v súčasnosti financovanie programu FC ešte nie je vyriešená Nevieme, koľko peňazí bude v rozpočte pre 2016 rok. A to je vlastne otázka, ktorá sa dá doplniť, ktorá sa dá vysvetliť iba v kontexte otázky, že to bude znamenať pre ostatné programy. Predsa rozpočet je smerom nahor obmedzený, aj keď tu máme marže, aj keby sme teda chceli nasadiť také marže, to by sme vlastne si naprogramovali už aj problémy s radou, tie však budeme mať tak či tak, ale budeme sa musieť zamyslieť nad tým, že čo to vlastne bude znamenať pre ostatné časti rozpočtu. A ďalší ťažiskový bod, ktorý mi robí problémy, to sú súčasné tie pohyby, úniky. A pokiaľ ide o to, ako bude Európska únia reagovať na, tie, na tých utečencov. A je dosť také znepokojujúce, že tu počujeme z hlavných miest reakcie, kde hovoria, že musíme niečo urobiť, že Európa musí niečo urobiť, pokiaľ ide o tých utečencov. A to znie tak, ako keby sa povedalo, že to tí v Bruseli by mali niečo urobiť a tí v Bruseli to nie sú teda predstavitelia štátnych vlád, ale to je parlament Európsky a komisia. Teraz so zadozučinením vidím, že veľa členských štátov e, vyčlenilo lode aj e, vrtulníky, aby sa riešil tento problém, ale kolegovia a kolegyne, nech ma berie čert, ak v najbližšom čase sa nenastolí aj tá otázka, že kto vlastne bude platiť účty za to všetko. A členské štáty jednoducho už očakávajú, že by to mal byť európsky rozpočet ktorý bude na to, od ktorého sa to bude očakávať. Takže takúto diskusiu musíme očakávať. Z politického hľadiska to znamená zhruba toľko, že to bude súvisieť s otázkou, ako vlastne bude vyčlenený rozpočet pre Frontex, pretože oni istotne by očakávali aj zmenu e, mandátu, ale to jednoducho všetko bude mať vplyv aj na rozpočet. A posledná vec, ešte sme hovorili málo o možných rizikách, napríklad pomoc pre finančnú stabilizáciu Ukrajiny, kde európsky rozpočet takisto bude musieť e, na to vyčleniť peniaze a tie politické reakcie, ktoré budeme musieť vo výbore nájsť, je, čo takáto situácia bude predstavovať pre celkový rozpočet. A pokiaľ ide o kontrole stanoviska, e, podľa môjho názoru Inge už sa k tomu vyjadrila. Inge, ja by som ťa ako za našu politickú skupinu mohol v tomto podporiť. Budeme mať menej problémov s tým, ako pri prvom bode dnes popoludní. Vždy mi tu ide predovšetkým o to, aby sme sa zaoberali otázkou kontrolných možností členských štátov, aby sme sa k tomu venovali teda kriticky, aby sme našli argumenty v tom zmysle, aby členské štáty, aby sme im teda pripomenuli, že keď už ide o lepšie vynakladanie finančných prostriedkov, keď ide napríklad o euro, keď ide o jeho vynakladanie čo možno najefektívnejšie, že k tomu musia prispieť členské štáty. Očakávajú to od nás, ale jednoducho oni nie sú častokrát pripravení prispieť. Takže poukázal by som na jednu vec. Bol by som to možno povedal, aj keby sme zatra nemali voľby do dolného parlamentu vo Veľkej Británii, ale predsa len by som chcel povedať, ak čítam od britského ministra financí, že rozpočet Európskej komisie absolutárium jednoducho bude mať dopad a že kontrolné inštitúcie práve v oblasti polnohospodárstva budú mať veľké slovo, tak jednoducho to si uvedomíme, že otázka, ako jednotlivé členské štáty k tejto diskusii sa postavia, tak táto diskusia je jednoducho veľmi dôležitá. Pán Vogel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem privítať pána Fernandesa vo výbore pre rozpočet e, spolupracujeme, takže pokiaľ ide o budúci ročný rozpočet, tak robíte dobrú prácu. V tomto výbore niekedy sa sústredíme hlavne na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a snažíme sa zabezpečiť, aby tu bolo čo možno najmenej chýb, pokiaľ ide o peniaze z rozpočtu a ich vynakladanie a Spojené kráľovstvo sa častokrát spomína ako jedna z tých krajinách, kde je najvyššia miera chybovosti, hoci neradi poukazujeme na členské štáty v, tejto, v tomto kontexte, možno jednoducho zrozumiteľné, že v tejto oblasti jednoducho musíme zlepšiť situáciu, pokiaľ ide o vzťah Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Ale pokiaľ ide o túto otázku, takisto sa snažíme vynakladať e, peniaze z európskeho rozpočtu čo možno najefektívnejšie, aby ten výkon zodpovedal peniazom, aby sme mali výsledky, aby teda peniaze Európskej únie mali konkrétny, konkrétny vplyv na hospodárstvo v prospech občanov. A v našom výbore sa snažíme uberať týmto smerom, sústredíme sa všetkým na čo možno najväčší výkon. Takže otázka pre vás. Bude to bude sa o tom hovoriť aj pokiaľ ide o rokovania o rozpočte pre rok 2016, kde sa hovorí o celkovom obnose a takisto ide aj o to, aby sme si stanovili priority a tie peniaze, ktoré sa to vyložia, aby jednoducho boli investované do správnych vecí, aby to malo konkrétny vplyv. Ja som bol členom zmierovacieho výboru celé roky teraz, takže Dôležité je, aby sme sa v rozpočtovom výbore, ako aj v kontrolnom výbore uberali týmto smerom. Pokiaľ ide o platby, správne ste na to poukázali pravidelne pravidelne to poukazujete. Hovorilo sa tu o tých 20 miliardách dlhov a situácia sa možno ešte zhorší, ale v súčasnosti na Európskej únii, na našej úrovni hovoríme o týchto číslach, to bude mať konkrétne dopady, pokiaľ ide o prispievateľov, e, ktorí financujú európske fondy teda tá otázka. Máte informácie z komisie napríklad ohľadne dopadu, ktorý takýto nedostatok bude mať práve pre tých, ktorých takto financujeme? Pretože tú informáciu potrebujeme, vieme, ako situácia vyzerá v súčasnosti, pokiaľ je členské štáty, pokiaľ ide súhlasenie, platieb do európskeho rozpočtu, ale takisto oni si musia uvedomiť, že každé nedostatky, pokiaľ ide o rozpočet, že to bude mať vplyv aj pokiaľ ide jednotlivé programy, pokiaľ ide o príjmateľov tých finančných prostriedkov, takže komisia by nám mohla dať určitý eh, informácie v tomto ohľade. Ďakujem. Pán Kölmer. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Aj ja chcem poďakovať pánovi Fernandešovi. Poznáme ho z nášho výboru pre rozpočet. Chcem poukázať na to, čo máme problém s nezaplatenými záväzkami, faktúrami a čo to znamená? Že to sú dlhy. Ale Európska únia nemôže mať dlhy, takže ani z právneho hľadiska je to veľký problém a je to problém dôveryhodnosti. Nemôžeme našim občanom od nich očakávať, aby jednoducho postupovali tak, ako to od nich očakávame, keď my máme takéto riešenie. A musíme to napraviť. Podľa môjho názoru, keď tento problém chceme vyriešiť, znamená to, že musíme navýšiť príjmy alebo to sa asi nestane, tak musíme jednoducho tie e, sluby, pokiaľ ide o platby, ktoré chceme realizovať, znížiť, aby sme jednoducho mohli potom povedať, že máme vyvážený rozpočet, rozpočet bez nejakých dlhov. To sú tie nezaplatené záväzky a ak vlastne to vyzerá tak ako v súčasnosti, tak jednoducho sa dá počítať s tým, že aj naďalej budeme mať na konci roka vždy nejaké dlhy. Okrem toho si myslím, že musíme počítať dopredu už aj s určitým rizikom. Musíme sa mu vyhnúť. Pre všetkým, keď tu počítame s takými novými nástrojmi ako je FC. Ja som si to už viackrát vypočul, že ako to všetko tu dobre znie, aj sa vždy teším, keď to mm, sa bude takto realizovať, ale mali by sme urobiť všetko preto, aby sme možno teda v jednom či dvoch prípadov e, pokiaľ ide o tie zároky, ktoré sme mali, vyplatili to, čo treba zaplatiť. A pokiaľ ide o transparentnosť, tu držíme našim občanom. Keď budeme stále tendovať k tomu, že v našom rozpočte budeme mať aj iné možnosti financovania, že budeme takýmto spôsobom vymýšľať, ktoré vlastne už im nerozumia ani poslanci a už nehovoriac o tom, že by mali rozumieť občania, tak sa nemôžeme čudovať, že naši občania nerozumejú tomu, že čo vlastne my tu robíme pre nich na úrovni Európskej únie. A ešte jedna principiálna vec z našho hľadiska, pokiaľ ide o EKR, musíme dbať o to, aby náš rozpočet bol skutočne e, schádzal z tej myšlienky subsidiarity. Nemusíme všetko to, čo je pekné, nemusíme všetko mať, čo sa nám páči pretože ak k tomu podľahneme, tak síce potešíme z krátkodobého hľadiska našich občanov, ale poškodíme projektom Európskej únie. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, čo je skutočne potrebné, kde môžeme udržateľne e, skôr podporiť osoch do budúcna a či si to môžeme aj dovoliť. A pokiaľ ide o tú subsidiaritu a tá od nás vyžaduje, aby sme sa stiahli, tak jednoducho musia členské štáty sa zhostiť takýchto zodpovedností a ešte jedna vec, ktorá by takisto odznela, musíme dbať viac na to, že vynakladanie našich prostriedkov musí mať určitú udržateľnú, udržateľnú hodnotu. Musí sa to dať aj odmerať. Nemôže stačiť iba to, že niekto to povie, že sa udeje to alebo ono, ale jednoducho musíme vyvinúť taký systém, ktorý nám dá určité ukazovatele, ktoré sa budú dať porovnať, aby sme vedeli, že čo sa kde dosiahlo, aká pridaná hodnota, a takýmto spôsobom môžeme potom e, zapracovať aj taký systém, na princípe poučme sa od tých, ktorým to funguje, aby sme jednoducho si prebrali takéto overené postupy a spýtali sa samých seba, prečo to niekde môže fungovať a u nás nie. Ďakujem na záver, pán kolega Vali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja kolegovi Fernandešovi za a, jeho slova. My máme kolegu Daniho, ktorý je v rozpočtovom výbore, kde zasa budú predložené niektoré návrhy mojej politickej skupiny. Takže my chceme lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o kontrolu, pretože je zásadné, aby dochádzalo k spolupráci, pretože inak sa bude vytvárať taký mechanizmus, ktorý nebude transparentný a nebude fungovať, tak to vnímajú občania. Takže to vzbudzuje u našich občanov pocit, že e, naše inštitúcie sú zbytočné a vôbec celý systém našich fondov, že je neefektívny. Ak budeme mať dobré programové linky, ak nebudeme mať výsledky, také ako očakávame, tak jednoducho to bude jeden z ďalších dôvodov, prečo občania sú sklamaní a nechcú dôverovať európskym inštitúciám a nejdu ani voliť. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, na ktorú chcem upozorniť, je to hodnotenie vynakladania predstupových prostriedkov, pretože tu boli aj také informácie, ktoré sú zaujímavé ohľadne toho, ako sa tieto finančné prostriedky vynakladajú v niektorých krajinách. Takže by som bol rád, ak by sa určitá časť týchto prostriedkov zobrala na financovanie EFSI a tento návrh nebol tu nejakých politických pohnutok zohľadnený. Inštitucionálne plitvanie peňazí, to je záležitosť, ktorá bola hodnotená vlastne, majú tam byť 10 tisícové škrty, to ešte posúdime a pokiaľ ide o štrukturálny problém, tak tu bude ešte ďalší problém, pretože všetky tieto platby vznikajú ešte ekonomické problémy pre ekonomické inštitúcie, ktoré majú vplyv aj na reálnu ekonomiku. Ďakujem. A ešte Manuel na záver stručnosti. Nech sa páči. Len rýchle slova vďaky, že sme eh, na rovnakej voľnovej dĺžke. Vaše návrhy určite zapracujeme, vaše obavy sú predsa obavami našimi. Nech budem sa snažiť hovoriť, menej hovoriť, pretože eh, poprieť otázky pladeb. Budeme hovoriť o našich prioritách. Otázka pladeb ako som už bol povedal, je to problém zahambujúci, vlastne nemala ani existovať, pretože normálne by sme mali zaplatiť to, čo sme, vyč- čo sme vyčlenili. Bude ešte stretnutie 12. Eh, mája v forme trialógu, aby sa práve riešila otázka pladieb. A 26. a 27. mája očakávame vyhlásenie spoločné spoločných vyhlásení bolo veľa z radou a potom rada vlastne nerešpektovala tieto vyhlásenia. A ja chcem povedať, že mne, ja nerad hovorím o otázkach hladeb. Rád by som hovoril o otázkach priorít a som tiež, chcel by som tiež hovoriť o, predovšetkým o otázke platieb Všímam si vlastné rozpory, ale je to otázka, ktorá vlastne e, podmienuje a ktorá ohrozuje všetky priority. Treba si vec, jednu vec ujasniť. ujasniť. Sme tu v stave, kedy prekračujeme a operačné programy, kde nerozbiehame, je 2015 a máme tu ešte veci z 2007, z 2013. Viem, viem, je tu obcho- obdobie prechodu, ale to sú proste veci, ktoré, otázky výkonu, pán kolega Voga na tom hovoril. I ďalší. Rozpočet EÚ je malý. Všetci to tu vieme Viem, že je tu dôležitá pridaná hodnota mm, pre mnohé členské krajiny je to viac ako 50 investícií, len 6 výdavkov e, administratívnych. 94 je na investície. Myslím si, že občania nevedia napríklad, nepoznajú tieto informácie. Nepoznám situáciu, eh, nepoznám taký členskú krajinu, kde len 6% by štát mal na administratívne výdavky a na investície by išlo 94%. Ale ešte eh, te, je téma, ktorú určite otvorím s členskými krajinami podľa pravidiel, ktoré sme prijali, teda pravidlami, ktoré sa majú rešpektovať. Nie sú všade rovnaké, samozrejme Hovoríme o, o koheznej politike ako o spoločnom probléme. Dnes táto politika prispieva k inováciám, k výskumu, k rastu, inteligentnému rastu, udržateľnému rastu, rastu inkluzívnemu. A toto všetko je to, nad čím treba bdieť. Ale je to i čosi viac. Je to zodpovednosť po rozpočtových kontrolách vidieť, ako to bolo vydané, pretože naša úloha teraz ako rozpočtárov je rešpektovať pravidlá, kompromisy, ktoré robíme. Rozpočet, ktorý kde treba ponechať pozitívne posolstvo. Vrátim sa k otázke vodieb. aký, aké je posolstvo e, občanom vysielame, keď nerešpektujeme naše kompromisy, keď príjmeme rozpočty, kde platby nízke pod hranicou nevyhnutného, čo sa udeje potom? Budú opravné rozpočty. A čo to väčšine ľudí e, oznamuje? Že parlament chce viac peňazí. Ale to je nesprávne návrhy opravných rozpočtov tu boli na rešpektovanie kompromisov, na splatenie dlhov. Ale priorita, vraciam sa k tomu, si to je zamestnanosť, e, podnikateľstvo, rast, solidarita vnútorná aj vonkajšia i bezpečnosť spojená s tým všetkým. Pretože Európa je miestom na svete, kde máme najvyššiu kvalitu života, najvyššie HDP výdavky v percentuálnom podieli na verejné služby a tieto, to sú naozaj nádeje všetkých Európanov. Merci beaucoup. Et bon, on se re... Ďakujeme, tešíme sa na spoluprácu ak je tu 6, 5, ak by keby si bol vedel tých 6% eh, k administratívnym výdavkom. Ďalšia správa bude o eh, technickej pomoci v oblasti polnohospodárstva, rozvoja eh, po videckej oblasti. V tejto správe sa hovorí, že tu je rozpočtová podpora. Naše administratívne výdavky sa dejú inde, nie v oblasti administratívy. Pani Kajulajt, máte slovo môžete predstaviť vašu správu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som skrátila moju prezentáciu, aby sme mali viac času na diskusiu. V oblasti rozvoju vytieka e, ide o technickú pomoc. E, e, máme plán 1,5 miliardy a v novom e, období až na 1,9 miliardy. E, Rozsah technickej pomoci je flexibilný a prispôsobuje sa administratívnej kapacite a potrebám rozvoja. Ale táto flexibilita by nemala znamenať e, e, presný pohľad na to, ako sa v praxi využíva táto pomoc. Technická pomoc má pridanú hodnotu, ale nemá zasahovať do eh, každodenného, každodennej správy eh, podporných programov. Eh, často sa používajú tieto prostriedky na všeobecné rozpočty, namiesto toho, aby sa používali na rozvoj kapacity najmä v obdobie, keď sa administratívne rozpočty skracujú v celej Európe. A často e, práve najväčšiu časť týchto rozpočtov e, predstavujú práve administratívne náklady. od roku 2014 e, DG Agri sa rozhodovala financovať e, informačné služby z administratívnych e, položiek. Údržba IT nie sú prevádzkové alebo špecky programové. To viedlo k tomu, že e, administratívne náklady sú oprávnené členských štátoch, auditori aj v členských štátoch a národnej komisie e, zistili, že ide o financovanie technickej pomoci. A hoci sa to priamo nezakazuje, dvor auditorov na názor, že to nie je najlepšie využitie týchto zdrojov lebo tieto zdroje by mohli byť využité na rozvoj vidieka. Teda ide vlastne o menej investícií do polnozárskeho sektora a viac e, pre administratívne náklady. E, Ďalej ide o financovanie sietí e, v oblasti e, rozvoja vidieka. Sú to veľmi dobré e, siete, to vidno napríklad Talianska, pokiaľ ide o oprávnenosť. Bolo 5 auditovaných štátoch a používalo sa tam pilier 2 pretože administratívne náklady sa e, delia medzi prvý a druhý pilier, môže dôjsť ku nedorozumeniam e, no a napokon, pokiaľ ide o monitorovanie, dvor zistil, že ani komisia, ani členské štáty nevytvorili rámec, aby preukázali nevyhnutnosť e, financovania technickej pomoci orgány mohli vylúčiť tieto položky a často sa používajú, považujú tie náklady za e, bežné ročné náklady. A ako dôsledok e, Vedie to k e, stanoveniu nepresných cieľov a nie je možný presný e, monitoring. A pretože to nie je takto definované, komisia sa zbavila nástroja a nie je možné zacielenie financovať tieto programy a dochádza k poškodeniu týchto nástrojov. Dvor ďalej navrhuje, aby komisia špecifikovala rozsah tejto pomoci a komisia v budúcnosti má žiadať od členských štátov, aby podávali správy oddelenie o administratívnych nákladoch, aby bolo transparentnejšie, teda aby bolo vidno, ktoré prostriedky nie sú použité na rozvoj kapacity. No a napokon komisia a členské štáty by mali vytvoriť primeraný e, rámec výkonnosti. Ďakujem pani predsednička, budem ochotne odpovedať na ďalšie otázky. Ďakujem. Ďakujem, ste máme otázky. Blahoželáme k tejto správe. Je to zaujímavá správa, má pridanú hodnotu. Pravodekne je pani e, Kádenbach, nech sa páči. Ja zuerst einmal auch ein herzliches Dankeschön. Ďakujem aj. Ja chcem vyjadriť poďakovanie dvoru auditorov. Je tam bohatý obsah a mnoho požiadaviek na komisiu a členské štáty najmä pokiaľ ide o to oddelenie všeobecných administratívnych nákladov alebo, eh, alebo o operatívne náklady. Ja by som chcela sa pokúsiť o to, aby ak komisia vytvorí eh, rámec, aby eh, došlo ku výmene skúseností s zainteresovanými subjektmi. Lebo ukazuje sa, že práve praktická práca často sťažuje jasne oddelovať to, čo sa týka personálu a čo nie, aby došlo k tomu oddeleniu medzi prvým a druhým pilierom. Často ide o tých istých ľudí a je ťažko oddeliť, ktorú úlohu práve konajú. A to sa týka aj technických infraštruktúr. Napríklad počítačové programy sa musia aktualizovať, ale ktoré treba platiť z technickej pomoci a ktoré nie. Aj tu obvykle nie je tak jednoduché urobiť toto oddelenie, tak ako sa to uvádza v správe. E, teda, aby sme nevytvorili niečo, čo sa v praxi nebude dať vykonať. Teda musíme sať pozor, aké dôsledky stiahneme z tejto správy. Pre mňa je dôležité, aby sme aj zvorazili pozitívne e, skutočnosti. Ide o rozvoj sietí. E, e, vo všeobecnosti sa môžeme pripojiť k tým požiadavkám, dvoru auditorov, ale musíme sa jasne e, postarať o to, aby sme vzťahli dôsledky z praxe. Ďakujem a ja by som rada prispela do diskusie, lebo budem tu vlastne hovoriť za našu politickú skupinu PP. A mám niekoľko otázok. Prvá na pani e, Kalialt. Hm. A ako sa dá oddeliť e, m, tieto dve oblasti. Často sa napríklad cez technickú pomoc financujú aj sekretárky ministrov. E, takto ale technická pomoc nie je mienená. A ja si myslím, že potrebujeme, aby komisia na to odpovedala. No a musím povedať, že pre mňa je to veľmi zaujímavá správa, lebo dá sa Eh, vlastne z toho vidieť, že vlastne v EÚ podporujeme rozpočty. Eh, a preto mám otázku, kde v roku 2014 sa platili administratívne náklady z operačných programov, teda aj štruktúrálne fondy, všetko spolu. To by pre nás bolo dosť dôležité. A potom zástupca komisie, pán Longo z generálneho riaditeľstva Agra, koľko e, si ponecháva komisia z tohto programu. E, neviem, či to e, je v správe, nespomínam sa, ak áno, tak mi to pripomente. Mňa to trošku teda znepokojilo. A Máme tam dôležité odporúčanie číslo 2, totiž aby sa údržba IT neplatila z technickej pomoci. Mm, ja by som si rada niečo k tomu vypočula. Takže už sa nikto nehlási. Ešte Ines, nech sa páči. Ďakujem. Tak budem hovoriť stručne. Chcem sa poďakovať pani Kalivia Light za správu. Myslím, že tu ide o to nedorozumenie, teda technická pomoc neviem, o čo tu presne ide, či ide o vozidla. Ja si pamätám, keď som pracovala v Bruseli, že išlo vlastne o ľudí na vidieku. Oni používali túto pomoc a implementovali sa projekty. A neviem, či tu ide o týmy ľudí, ktorí sú vyslaní do určitých oblastí. Ja som si to tak predstavovala Mm, alebo ide o tretie krajiny, kde pracujeme spoločne. Mm, ide o ľudí, ktorí odozdávajú know-how. No a potom sa tu hovorí o údržbe eh, informačných technológií. Je na to zvláštna položka v rozpočte na údržbu webových stránok. Ja som si myslela, že to je súčasť administratívnych nákladov ale to je možno niečo iné. Takže to by sme, na to by sme mohli dostať nejaké vysvetlenie. Ďakujem. Áno, áno, to je ten problém. Pani predsednička Gressler, ďakujem. Ďakujem za to, že máme možnosť e, diskutovať o správe do auditorov Ďakujem za Kadenbach za stanovisko a ďakujem pani Kaliulajt. Eh, chcel by som povedať, že komisia víta túto správu a akceptuje všetky odporúčania, aby sa zlepšila efektivita technickej pomoci. Ale máme jednu výnimku, a tu chcem e, vysvetliť. Správa sa týka dvoch oblastí, v ktorých sa poskytuje technická pomoc na úrovni spoločenstva, e, v komisii a v členských štátoch. Najprv chcem pripomenúť, že technická pomoc, ktorú vykonáva komisia, je v súlade s usmerneniami rozpočtu komisie. Ide o technickú pomoc aj pre neoperatívne časti. Podľa týchto pravidiel je to tak, že akékoľvek e, náklady na informačné technológie, či už ide o rozvoj alebo o údržbu týchto prístrojov, tie sa musia vykazovať vždy v rovnakej rozpočtovej položke. Tu ide o posilnenie rozpočtovej disciplíny a o koherentnosť všetkých oblastí, kde e, ide o e, oddelenie. Pokiaľ ide o technickú pomoc, ktorá sa používa na rozvoj nových a lepších nástrojov na informatiku, napríklad rozvoj vidieka, máme tam systém Airbus 2. Tento systém podporuje mm, dva polnospodárske fondy a tam sa e, pokrývajú rozvojové náklady, ale aj upgrade e, systémov. Napríklad ako pri smartfóne dostanem správu, že verzia 8.3 práve bola vydaná a musím aktualizovať svoj mobilný telefón, aby, aby mohol správne fungovať. Takže to vlastne týmto chápeme. A to sa niekedy e, vykazovalo nesprávne ako údržba. Tu ide o rozvoj. Tu ide o rozvoj toho istého informačného systému a preto ja si myslím, že pani predsednička by sa to malo vykazovať v tom, ist, v tom istom e, v tej istej rozpočtovej položke. A preto si komisia myslí a my sme to už e, povedali, že mm, máme túto položku pre upgrade, pre aktualizáciu, aby sme dosiahli politické ciele E, e, nášho systému pre rozvoj vidieka. A ešte mám jednu poznámku, ktorá sa tu nezmienila, ale e, v minulosti prispela k zlepšovaniu technickej pomoci. Tam ide o siete. Európsky parlament bol veľmi otvorený tejto myšlienke a považuje rozvoj sietí za strategický cieľ. Ide o podporu partnerstiev. Partnerstva sú veľmi zaujímavou iniciatívou, ktorú, s ktorou prišla komisia a teraz skutočne tieto siete už fungujú. V minulých rokoch sme mali viac nákladov v tejto oblasti. No a pokiaľ ide o rozvoj informačných systémov, náklady narástli, e, preto, lebo potrebujeme výkonné a e, účinné systémy. Airbus 2, tam e, e, sme to už spomínali, tam ide vlastne o rozvoj vidieka a pomocou tohto systému možno podávať veľmi jednoduchým spôsobom správy a, a merať výkon. Často sa v parlamente používajú e, e, tieto správy a tieto systémy boli vývo, vyvinuté na to, aby sme mohli vykonávať jednoduchým spôsobom tento dohľad. Mm, vďaka týmto systémom dochádza aj k e, interakcii národných orgánov a komisie. No a pokiaľ ide o členské štáty, chcem pripomenúť, že táto pomoc slúži strategickým cieľom e, rozvoju vidiek a tie by nebolo možné sledovať, ak by sme nemali takéto financovanie. Technická pomoc prispieva k tomu, aby sa tieto programy mohli vykonávať a to je veľmi dôležité. Ide o prípravu, správu, podávanie správ, hodnotenie, kontrola programov. To všetko sa môže vykonávať na základe týchto opatrení Technická pomoc vedie k tomu, aby sa tieto programy mohli správne implementovať. Stará sa o to, aby v členských štátoch boli potrebné kapacity. Zákonodárca mm, predpokladá flexibilný prístup e, v základnom nariadení k e, týmto informáciám. Túto flexibilitu potrebujeme, aby sme mohli splniť rôzne potreby národných a regionálnych orgánov. Táto flexibilita neznamená, že by tu išlo o nedostatok e, rozpočtovej prísnosti. Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa rozpočtové prostriedky používali v duchu e, úspešnosti podpor. Keby som bola vedela, že to budete takto čítať, že to bude prednáška, tak jednoducho eh, by som to bola si dala zaslať v písomnej podobe. Otázky sú tu, koľko vlastne dostala komisia napríklad pre technickú asistenciu. A keď už to vysvetľujete, tak by ste nám mohli odpovedať na otázku, že keď už hovoríte o týchto technických pomociach, prečo sa takýmto spôsobom obhajujete, prečo to je napríklad tá chybovosť číslo 2. Ďakujem. Takže, pani predsednička, je mi ľúto, vy mi hovoríte, že som neodpovedal na vaše otázky, <laughs> ale ja si myslím, že som čiastočne odpovedal na vaše otázky. A pokiaľ ide o údržbu informačných systémov, tak som odpovedal implicitne aj na ďalší aspekt. na aspekt o využívanie technickej podpory. Vy chcete konkrétnu odpoveď, ale ja to mám údaje z roku 2013, je to 14,47 miliónov eur. Môžem vám presne povedať, aké boli výdavky na technickú podporu zo strany komisie, tu je štúdie 1,67 miliónov eur, na podporný personál 1,85 miliónov eur, na IT 3,45, na siete 5,57 a na ďalšie položky 1,92 miliónov. To sú teda detaily, ktoré vám môžem dať. A som rád, že vám môžem vysvetliť prečo tieto peniaze vynakladáme. Ako som povedal, siete to je dôležitá výdajová položka, ktorá je ale dôležitá aj strategicky k uskutočňovaniu našich politík. A pokiaľ ide o to neprijaté odporúčanie, myslím, že som zodpovedal na vašu otázku. Sú to výdavky, ktoré patria pod položku údržba, ale sú to položky, ktoré sú určené na aktualizáciu a tým pádom je dobre ich dať dokopy s tými ostatnými výdavkami. A komisia na nasledujúce programové obdobie vytvorila veľmi dôležité inštrukcie pre technickú podporu ktorých pokrývame, pokiaľ ide o peniaze, ktoré sú vyčlenené napríklad na platy a mzdy, ale aj ďalšie aspekty, ktoré sa napríklad týkajú vykonávania opatrení, pokiaľ ide o technickú pomoc, vážená pani predsednička. Takže ak by ste chceli ešte detailný náhľad mať na tento dokument, tak samozrejme vám to dáme k dispozícii. Ak sú tu ešte nejaké body, ktoré by som vám mohol objasniť, tak som samozrejme k dispozícii. Ďakujem pekne. Vítame váš dokument, pani Kalulajt. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Hovorili ste o rozdelení polnohospodárstve, pokiaľ ide o pilier 1 a pokiaľ ide o technickú pomoc. Technická pomoc sa týka vidieckého rozvoja, nemôže to byť využité v rámci piliera 1, ale viaceré systémy pre pilier 1 a 2 sú rovnaké, tak sa to ťažko rozlišuje. Možno je to iba umelá hranica, možno by sme mohli o nej hovoriť a odstrániť. Pani Alaja Sender hovorila o tom, že pokiaľ ide o to, že technická pomoc je tu na vytváranie kapacít, tak má pravdu, pretože mali sme tu fáre po v minulosti. To sú nástroje, ktoré majú jednoducho rozvinúť know-how administratívy na to, aby sa zabezpečila politika, ale legislatíva pre vidiecký rozvoj špecificky nevyčlenuje administratívne výdavky a to je vlastne dôvod, prečo máme túto správu v takej podobe, akej máme. Takže z principiálneho hľadiska si nemyslím, že dvor kritizuje, že IT systémy myslené pre vidiecký rozvoj sú platené vrátane údržby pre finančne, v rámci výdavkov pre rozvoj vidiecky. Tieto peniaze jednoducho nie sú tu na to, aby sa vytvárali kapacity. Takže to nepriniesie takú politiku zlepšenia. A ja si myslím, že je dobre, aby sme oddelili tieto dve veci v budúcnosti a nemalo by tam byť nič náročné. Takisto tu bola otázka, že koľko technická pomoc a výdavky môžu byť navýšené a komisia koľko vlastne vlastne vyklada, vynakladá. A pokiaľ ide o 2007 rok, tak tam napríklad, pokiaľ ide DG poľnohospodárstvo, tak tam sme mali 12 miliónov ročne a v roku 2013 to bolo na úrovni 22. Takže je to konštantný nárast a zároveň výdavky manažmentu ehm, sa dostali až na úroveň 8 miliónov. Takže ja to čítam z bodu číslo 2, takže dúfam, že som to dobre vyčítala. Takže to je odpoveď na vašu otázku, ktorú tu, ktorá tu odznela. Ďakujem. Ešte Ajala Sander, ešte dodatočná otázka. Áno, ďakujem pani predsednička. Ja som iba nepochopila, prečo tá otázka nových technológií nie je priateľná ako tvorba nových kapacít. Ja sa zaoberám otázkou rozvoja vidieka a to už niekoľko rokov a práve tvorba debových stránok je napríklad kľúčová. treba sledovať také veci ako napríklad zavlažovanie a tak ďalej, takže ide tu o vytváranie nových kapacít, o využívanie digitálnych technológií. hospodárstve, polnohospodárstva. Takže ja nechápem, prečo celá táto digitálna agenda nie je súčasťou technickej podpory prípade tých projektov, ktoré ja poznám, z tej oblasti, ktorú ja poznám, a to je veľká oblasť, väčšia ako celé Belgicko, tak tam sa vlastne informatika používa na sledovanie takých vecí, ako je napríklad zavlažovanie a tak ďalej. Tam sa zavlažuje počítačmi. Prečo to tam nie je? Áno, IT systémy akých budujete, na to, aby ste postupovali lepšie, tak to je technická pomoc. Ale keď je systém pripravený, tak sa dostávame k otázke údržby tohto systému. Každý IT systém si vyžaduje špecialistov na to, aby sa udržoval. A tá diskusia spočíva v tom, že či je to základná súčasť nejakej systémovej údržby, že či to ešte technická pomoc, alebo až na pohľad je, že nie, ale možno sa príliš sústredíme aj v prípade členských štátov na rozvoj IT, pokiaľ ide technickú pomoc. Takže hlavný kľúčový signál je, že tí, ktorí pracujú s týmito systémami, neskôr, aby dostali svoje platy zaplatené z Európskej únie. A to vlastne fiskálne náklady e, treba nahradiť z európskych peňazí. to je dôležitý, dôležitá časť vašej správy. Dúfam, že poukážeme na jednotlivé na jednotlivé formy, ako sa financujú niektoré programy, to je dôležitá správa a hovoríme tu o tom, ako vlastne poisťovne fungujú. Pani Kadenbach, nech sa páči na záver. Ďakujem za zodpovedanie otázok. ktorý ide definíciu IT a vlastne v tých správach to je stále obsiahnuté. Vyžadujeme si a vyžaduje si to jednoducho jasnejšie definície, to je aj dôvod našej diskusie, pretože tieto oblasti nie sú jasne vyhranené. To je prvý záver, ktorý som vyvodila. A druhá vec, to je spolupráca s členskými štátmi v tom zmysle, že finančné prostriedky pre technickú pomoc si spadajú pod e, určité plánovanie, čo ma prekvapilo, pokiaľ ide ten časový harmonogram kontroly, respektíve návštevy zo strany účtovného dvoru, že viaceré členské štáty väčšinou peňazí z technickej pomoci, kde ešte nebolo plánovanie pre budúci, budúce uplatnenie týchto finančných prostriedkov, respektíve kde Uvidíme, že teda, kde sa to bude dať využiť. Takže je to príliš voľné zo strany komisie vo vzťahu k členským štátom a chcela by som, aby to bolo v spolupráci s komisiou, ale aj s členskými štátmi. Potrebujeme jasnejšie odhady, plánovanie. Bude tu síce možná flexibilita, ale musí to sa dať pozmeniť, ale musíme vedieť od samého začiatku, na čo sa to využije, takže potom to bude jasnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým sa dostávame ku koncu a ďalší bod je lodná doprava na Dunaji. To sa presúva na 8. júna v Štrásburgu, je mi to ľúto. Zvyčajne sme spolahliví, ale dnes sa nám to nepodarí. Chcela by som povedať, že o 18. máme pozvanie zo strany výboru pre kontrolu do Perlemo na recepciu. Zajtra začneme o 9. s koordinátormi od 9. do 10. Takže ďalšie verejné zasadnutie bude zajtra o 10. Ďakujem pekne za, vaše, za vašu prítomnosť. Ďakujem.